Máme tu veľké množstvo pozmenujúcich návrhov a ja chcem pozdraviť e, intenzívnu aktivitu našej kolegyne, ktorá, e, ktorá navrhla e, presťahovanie tejto e, agentúry z, e, zo Španielska do Burgundska E, neviem, či burgundskí vojvodcovia boli, mali vo svojom portfóliu aj Španielsko, ale to nie je vecou nášho výboru, takže pozmenujúci návrh 243 musí byť považovaný za neprijateľný. prvý pozmenujúci návrh 26 článku 1 e, je vlastne odráža logiku všetkých pozmeňujúcich návrhov, ktorá je vlastne hlasovať unblock a vlastne zrušenie niektorých článkov a záverečná logika hovorí, že agentúru treba zrušiť. Takže ak budeme mať väčšinu na zrušenie agentúry, tak to bude nepopierateľné, ale prosím vás, teraz hlasujme blok o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vlastne majú za cieľ zruženie toho článku. A potom sa pozrieme na pozmeňujúce návrhy, ktoré e, sa týkajú ďalších častí a tie budú riešené individuálne a týkajú sa hlasovania o rozličných návrhoch, ktoré idú rovnakým smerom a síce, že komisia sa tam má vyjadriť. Takže vám Teraz hlasujem, e, teraz navrhujem hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré hovoria o týchto článkoch na zrušenie. Ak si želáte zrušiť článok, takto prosím vás prejavte zdvihnutím ruky. Si vous ne souhaitez pas. Ak vy si neželáte zrušiť článok, tak zdvihnite ruku. Ďakujem. A Nevidím, nikto sa nezdržal. Považujeme, že všetky pozmenujúce návrhy na zrušenie článku sú zamietnuté. Pozmenujúci návrh 29 pána Negresku bol stiahnutý. Teraz máme pozmenujúci návrh 31 pani Montel. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 33. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 34 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 37 za. Proti? zdržali sa zamietnutí, 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 37, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 38, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 39 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 41 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 44 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 47 za, proti, zdržali sa e, odmietnutí 48 za, proti zdržali sa zamietnutí 49 za, proti zdržali sa zamietnutí 50 za, proti zdržali sa zamietnutí 51 za, proti zdržali sa zamietnutí 52 za, proti zdržali sa zamietnutí 53 za, proti zdržali sa zamietnutí, 54 stiahnutí, 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmenujúci návrh 2 je stiahnutý, 56 za, proti, zdržali sa prijatí. Euh, ja vidím, že je tu jeden kolega, ktorý predpokladá stále tie isté pozmenujúce návrhy a ja by som navrhovala, aby sme pozmenujúce návrhy Montela, a to všetko zrušenie, aby sme o nich hlasovali en blok, ak je to možné. Ja som vám práve chcel túto, to, toto navrhnúť, ja vám to navrhnem, pretože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 zdržali sa prijaté, 59 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 60 v tejto fáze vzhľadom na výsledok, e, ktorý je vlastne rovnaký, pokiaľ ide o návrh o zrušenie odstavcu alebo časti odseku. E, navrhujem, aby sme teraz považovali všetky návrhy pani Montal za zamietnuté. Myslím, že sa na tom zhodneme. Takže 61 za týchto podmienok je zamietnuté. Aj teda ten ďalší je zamietnutý. 63, 64, 65. 68 zamietnutý. Pozmeniec návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 69 zamietnutý, 70, 71 zamietnutý, 72 e, zamie, stiahnutý, 73, 4 zamietnutý, stiahnutý, 75, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený, 76 zamieta sa, 77 odpadá,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 Donc le 3 ayant été adopté, il est tombé. Takže tento odpada, 85 sa zamieta, 86 zamieta sa, 87 e, ten o tom budeme hlasovať, kto je za, proti, strežali sa, zamieta sa, 88 zamieta sa, 89, 89, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 90 odpada, 91 zamieta sa, 92, 3, 94, 95, 96, 97 odpada, 98, kto je za, proti, zdržali sa odmietnutí, 99, 100, 101, 102, 103 odpadajú, 104, kto je za, proti, zdržali sa zamieta sa 105, 106, 107 odpadajú, 108, 109 zamieta, 110 zamieta sa, 111 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 112, 113 odpada, 114, 115, 116, 117, 118. Takisto pozmenujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, Prijíma sa 119, odmieta sa 120, 121, 122, odpadajú 123 tiež, 124 zamieta sa, 125 tiež, 126 tiež, 127, 128 tiež, 129 kto je za, proti, stržali sa, odmieta sa 130, odpada 131 za, proti, zdržali sa odmietnutí 132, 133 odpadajú, 134 odpada, 135 odpada, 136, kto je za, proti, zdržali sa, odpada, 137 odpada, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 100, 100 151 hlasujeme, tie predchádzajúce odpadajú, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ďalšie odpadajú 160, 161, 162, 163, 4, 5, 6, 7, 168, 169, 170, 171 za, proti, zdr- príjima sa, 100, 172, odmieta sa 173, 117, 178, 180, 181, 182, pardon, 182, Sto sedemdesiat jedna bol odhlasovaný, tak prejdeme na 192, kto je za, proti, zdržali sa, od, prijatý. Prejdeme na pozmeniť návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 203, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je odmietnutý. 218 za, proti, zdržali sa, prijatý. Odmieta sa do 225 za, proti, zdržali sa. Odmietnutý 227 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 229 za, proti, zdržali sa. Odmietnutý 231 za, proti, zdržali sa. Od, odmietnutý 232 za, proti, zdržali 232 podobne. Zamietajú sa 242 za, proti, zdržali sa, odpadá 245 za, proti, odmieta sa, 248 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, pozmeniaci návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, 256 za, proti, zdržali sa, odmietnutý 262 za, proti, stržali sa, zamietnutý 265 za, proti, stržali sa, odmietnutý sedmička, pozmeniť návrh 7 za, proti, stržali sa, prijatý 271 za, proti, stržali sa, odmietnutý 274 za, proti, zdržali sa odmietnutí, 278 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 284 za, proti, zdržali sa, odmieta sa 285 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 288 za, proti, zdržali sa, odmieta sa 292 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 304 za, proti, zdržali sa, odmietnutí. Prejdeme k úvodnému ústným ustanoveniam. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti, overíme. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je odmietnutý 14 hlasmi proti 18. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, odmieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 13 za, nie, nie 15. To je mil 13, hovorí pán predseda. E, pozmenec návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. 19 za, proti, zdržali sa, odmietnutý. 1 za, proti, zdržali sa, prijatý 21 za, proti, zdržali sa, prijatý 22 odpada, 23 tiež, aj 24, 25, kto je za, proti, zdržali sa, odmieta sa. A teraz hlasujeme o takto pozmenenom texte, záverečné hlasovanie. E, želáte si niečo opraviť? Ah, oui, pardonnez-moi. Ospravedlňujem sa. My sme hlasovali pozmeňujúci návrh 3, takže hlasovanie o 75 e, musí byť opravené, takže prosím vás, zoberte to na vedomie. A teraz sa vyjadríme o takto pozmenenom návrhu elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené 30 proti dvom hlasom. Gratulujem e, spravodajcovi kolegovi Jensovi Gejerovi a teraz sa vyjadríme e, k agentúre CDFOP. Pani Monteli aj tu, autorko veľkého počtu pozmenujúcich návrhov, ktorých cieľom je zrušenie agentúry. Prvý Návrh sa týka názvu. Ak budete hlasovať proti návrhu pani Montel, tak budeme považovať všetky ostatné návrhy pani Montel ako odmietnuté vo výbore. A to ak teda je to vlastne vaše presvedčenie. Takže pokiaľ ide k názvu pozmeňujúceho návrhu číslo 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa a tým pádom všetky e, pozmeňujúce návrhy e, o zrušení či už článkov, odsekov alebo častí odsekov sa rušia. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 32 za, proti, zdržali sa, odmietnutí. 43, kto je za, proti, zdržali sa, odmieta sa 45 za, proti, zdržali sa, odmietnutí 49 za, proti, zdržali sa, prijatí Trojka sa stiahla, 50 odpadla, 51 s ústnym pozmenujúcim návrhom pána Sarvamu za proti, zdržali sa, prijatý. 52 za, proti, zdržali sa, prijatý 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 67. Štvorka bola schválená, takže 67 odpada, aj 68. Pozmenujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 149, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 163, kto je za? Aha, 150. Musím, budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 150. Kto je za? Proti? Zdržali sa? odmietnutí, 163. Pán Sarvama. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. 209. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmenujúc návrh 7 za, proti, zdržali sa. prijatí pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam. Pozmeňujúci návrh číslo 10 za, proti, zdržali sa odmietnutí. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom texte elektronicky. Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Pozmenujúci návrh 11. To je lingvisticky 12, kto je za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 13, kto je za, proti, zdržali sa. Pri odmietnutý pozmenici návrh 14 odpada, 15, kto je za, proti, zdržali sa, odpada. 16 za, proti, zdržali sa, odpada. 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. 20 za, odpada, áno, 19 odpada, 22 za, aj aj 22 odpada. 24 za, proti, zdržali sa schválení. 27 za, proti, zdržali sa odmietnutí. Hlasujeme o celom texte elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Náš text je schválený 30 hlasmi proti dvom. Gratulujeme spravodajcovi a teraz prejdeme k hlasovaniu. Poznámku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám takú krátku pripomienku. Vzhľadom toho, že chodím na túto skupinu o rozpočte, a tak som sa naučil po francúzsky počítať. To katrvan, to mi vždy robilo problémy, ale vďaka pozmeňovacím návrhom pani Montel som sa e, zlepšil vo francúzštine, pretože vždy čítate tieto návrhy veľmi podrobne a je to taká lekcia francúzštiny pre mňa. My sme tu mali preklad, ale No dobre, v podstate som len chcel povedať mojej kolegyni, že sa mi veľmi páčia tieto pozmeňovacie návrhy pani Montel, pretože ja sa snažím vylepšiť si eh, francúzštinu a preto aj hm, počítam po francúzsky, čísla po francúzsky sú pre mňa veľmi dôležité. Mám problémy s tým, ako povedať 80, ale môj návrh by bol, keď chce niekto vyjadriť, e, keby niekto mohol vysvetliť pani Montel, že tieto, e, tieto návrhy sú hlúpe, pretože vypustiť všetky tieto odseky E, teda, keby ste to mohli nejako sprostredkovať e, cez sekretariát pani Montel, aby, na, aby na, naozaj toto skončila, e, pretože toto je strač, strašné. My tu marníme čas na tieto hlúposti a tieto pozmeňovacie návrhy, aj keď sú odmietnuté, aj tak si myslím, toto je teda môj konkrétny návrh, aby sme niekoho poslali zo sekretariátu za pani Montel, aby jej e, to vysvetlil že dobre, tie čísla vo francúzštine už poznáme, už sme sa to naučili a teraz tým môžeme skončiť. Ďakujem. Ďakujem. Túto správu budeme tlmočiť pani Montel. Nie je tu? Pán Majka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja e, určite chápem kolegu, ktorý chce povedať, len ak sa tohto chceme zbaviť, tak e, asi, asi všetko má svoj zmysel a tento zmysel týchto návrhov je asi o tom, že sa to počíta niekomu do štatistík aktívnosti poslanca. Čiže najlepšie riešenie by bolo, keby sme nepočítali neschválené návrhy a nemali by sme ich určite v budúcnosti toľko, ale to je otázka na diskusiu, lebo všetko má nejaký praktický zmysel. Ďakujem. Ah, Neviem, či sa to zaratúva do ratingu, ale môže sa stať, že indikácie per, o, perfor, o výkonnosti môžu viesť k optimizácii a vlastne sa to takto vlastne e, človek len zosmiešni. E, pozrieme sa na poznámky našich správodajcov k ostatným e, sekciám, najmä v parlamente. Možno, že by bolo dobre E, si, si vypočuť ďalšieho kolegu. Pani tak popravek, otuž ja už to Keď ide o ten nápad, ja už som to realizoval. Ja už som sa za pani Montel vydal a mám pocit, že by som sa s vami mal uh, podeliť o tento rozhovor, aj keď mi je to trošku uh, trapné, musím uh, sa priznať. Uh, ak to urobíme ešte raz, tak e, ono to už e, čo skoro skončí. Pani Montel e, za chvíľku prejde do parlamentu svojej krajiny, možno aj preto sa snaží zlepšovať svoje štatistiky, neviem, ale v každom prípade by bolo dobre, keby sa to už neopakovalo. Naozaj je to taký chlúpy pocit. Done. Len stručne by som chcel povedať, na jednej strane tu je naozaj eh, tá nádej, že dva mesiace sa to vyrieši. Na druhej strane to, čo povedal kolega Maňka s rejtingom, eh, ja to považujem za eh, svojím spôsobom zložité, aby sme považovali iba prijaté pozmeňovacie návrhy ako také, ktoré sa majú zaratávať do ratingu. To by nám v parlamente pridalo len na práci. Bolo by dobré, keby sme e, ako parlament e, e, nemuseli všetky tieto čísla už dávať dokopy a postupovať týmto agentúram, ktoré vytvárajú ratingy. No, a pán predseda má samozrejme pravdu návrh na e, vyčiarknutie sa pomerne ľahko e, prekladajú. Delete, delete, to sa ľahko preloží. Ale e, pokiaľ je to, je to iné, tak naozaj za chvíľku tu máme dočinenia s 10 tisícovými sumami. Pán Tara. Len som chcel povedať kolegom, že všetci musíme e, platiť cenu za to, aby Francúzsko stalo e, demokratické, takže snažme sa našim dielom aj teda v, v hlasovaniach prispieť k tomu, aby pani Montel čoskoro bola vo francúzskom parlamente. Je pravdou, že pozmenujúci návrh je právo, ktoré nemôžeme nikomu zakázať, ale pravdou je aj to, že ho netreba s tým preháňať a zneužívať Takže náš sekretariat e, oslovil pani Montel a ona chcela, aby výbor pre rozpočet pochopil, do akej miery e, sú pre Európsku úniu agentúry drahé. Takže my sme pani Montel požiadali, aby nám na budúce poslala malú správu a povedala, že podľa jej názoru sú agentúry príliš drahé. Ale čo je ešte drahšie, je takéto obrovské množstvo E, pozmeňujúcich návrhov, pre ktoré treba k dispozícii všetkých poslancov a to si vyžaduje čas, spôsobuje oneskorenie a naozaj vyzerá to ako e, procedúra na blokovanie parlamentu. Takže ďakujem za všetky spresnenia, ktoré tu boli uvedené. A keby pani Montel sem častejšie chodila, tak možno, že by sme jej to mohli povedať aj priamo. Ale aj tak je to fajn, keď máme možnosť vyjadriť to, čo cítime. Teraz prejdeme k agentúre Eurofond. Pani Montel eh, bola rovnako už usilovná ako v prvých dvoch správach, takže Ehm, my sme zblokovali všetky e, pozmeňujúce návrhy o zrušenie odsekov alebo časti odsekov do jedného bloku. Takže, takže keď sa vyjadríte k pozmeňujúcemu návrhu 21, tak sa vyjadríte k všetkým pozmeňujúcim návrhom pani e, Montel. a 206 je, je pozmeňujúci návrh, ktorý nie je priateľný. 21, kto je za, proti, zdržali sa. Vy ste, vy ste sa rozhodli o osude, ktorý mm, postihne pozmenujúce návrhy pani Montes.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 odpadá. Potom 41, kto je za, proti a odpadá, áno. Pozmeniť návrh číslo 3, pán Gajer za, proti, strežali sa, prijatý. Pozmeniaci návrh 53 odpadá lebo trojka bola prijatá. Prejdeme. Prejdeme priamo k pozmeňujúcemu návrhu 4. Zdá sa, áno. Pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeniaci návrh 136. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A 160 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmenujúci návrh 7. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam. Pozmenujúci návrh 8. 9 odpadá. 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Odmieta sa. 11, 12, 13 odpadajú. Jednotka pán Gajer za, proti, zdržali sa prijatí. 14 odpada. Aj 15 odpadá. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za, proti, Zrežali sa, prijatý. A teraz budeme hlasovať elektronicko takto pozmenenom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa bola schválená 30 hlasmi proti dvom. Gratulujem eh, kolegovi Gajerovi. Žiadne tras, transfery. V 14. sa nebudeme vlastne vyjadrovať. Bod P 15 to je pán Tarant. A teda tým pádom sme skončili časť venovanú hlasovaniu. A ak si nikto nežiada slovo, ja preruším schôdzu a začneme rokovať o 16. hodine a predsedať schôdzi bude ten spomedzi vás, kto si to bude želať. Ja sa musím ospravedlniť, lebo musím cestovať do Paríža, aby som ráno bol späť.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 na eh, schôdzu. Pán Artuj sa s nami musel eh, rozlúčiť, niekoľko podpredsedov tiež. The public hearing. Takže eh, budeme pokračovať v takejto zostave. Na programe je teraz verejné vypočutie o financovaní európskych štruktúrálnych investičných fondov a ich prepojení na ďalšie investičné fondy. Ako prvý dostáva slovo pán spravodajca Fernández. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je to cťou mať vás za predsedajúceho a ja teraz budem hovoriť po portugalsky. Ja patrím k tým, kto si myslí, že musíme mať štrukturálne aj kohézne fondy, e, rovnako ako aj fondy na vidiecký rozvoj a na rozvoj námorníctva a rybolovu, ktoré by boli súčasťou partnerských zmluv a k tomu príslušné finančné nástroje. To však neznamená, že by nemali byť tieto štrukturálne fondy prepojené s finančnými nástrojmi. To znamená, že ani jeden, ani druhý by nemal byť e, vlastne e, e, sám o sebe. A to je už veľká výzva pre odborníkov, ktorí nám môžu povedať, či súhlasia s takouto víziou alebo s takouto pozíciou, ktorú som práve vyjadril, ako aj nad tým, akým spôsobom alebo do akej miery môžeme mať lepšie využitie týchto E, fondov, ako môžeme dosiahnuť väčší účinok a lepšie využitie štrukturálnych fondov a akým spôsobom môžeme e, napredovať bez toho, že by sme e, zbavili svoje podstaty finančné nástroje alebo fondy. Vieme, že Finančné nástroje sú do istej miery módou, ale ja chápem, že štrukturálne fondy a kohézne fondy naďalej majú svoje miesto a svoj význam. A všetky nie sú rovnaké. Niekedy sú tu isté ťažkosti, e, keď mám kolegom e, v mojej krajine v Portugalsku vysvetliť, o čo tu ide, lebo prakticky e, neexistujú žiadne sumy v štrukturálnych fondov na investície do infraštruktúr. E, tieto fondy v Portugalsku idú do ekonomiky, do vzdelávania, do podnikov a žiadne fondy nejdú alebo takmer žiadne fondy nejdú do infraštruktúr a preto je potrebné, aby sme mali finančné nástroje, ktoré musia byť využívané a používané. A pod toto je tá základná otázka, na ktorú by som rád dostal odpoveď. A potom druhá otázka. Či už tu nie je duplicita v oblasti finančných nástrojov? E, či FESI, teda sociálny fond, nerobí to, čo robí Connecting Europe? Facility, čo 22, Agenda 2020 môže robiť a či tam nedochádza k duplicite? Niekedy mám pochybnosti, či aj LIFE, e, ktorý má finančné nástroje, či nemá finančné nástroje, ktoré vlastne e, duplikujú a či my vlastne e, zbytočne neplitváme týmito finančnými nástrojmi. Jedna vec je istá. Európska únia potrebuje investície. Keď sa pozrieme na sociálny, Európsky sociálny fond, vidíme veľmi pozitívne výsledky či už na, e, v časti investícií alebo malých a stredných podnikov, ale v oblasti malých a stredných podnikov ten výsledok je veľmi hmatateľný, viditeľný z nášho pohľadu, pretože mnoho podnikov a obyvateľstvo si niekedy ani neuvedomuje, že existujú stovky e, alebo tisíci podnikov, ktoré sú v Európskej únie podporované z týchto fondov, ale tie platformy nefungujú. Ako my môžeme e, sfunkčniť tieto platformy? A je tu veľmi málo cezhraničných projektov. Ako môžeme e, takéto, inkrementovať takéto projekty do energetickej únie? Ako môžeme kráčať vopred? Ako môžeme lepšie využívať tieto nástroje aj e, štrukturálne fondy na tieto ciele. A ďalšia obava, my sme proti geografickej koncentrácii. A Európsky sociálny fond by mal byť takisto e, príležitosťou pre krajiny v rámci politiky kohéznosti, súdržnosti. A ako to môžeme skonkretizovať? Posilníme adicionalitu, ale adicionalita musí zohľadňovať lokálnu realitu a dopad nejakého projektu nie je ten istý, nie vo všetkých členských štátoch a dokonca ani nie v regiónoch. A preto špecifikum, a to je moja otázka, špecifikum, lokálne špecifika a dopady by mali byť takisto v rámci adicionality, alebo by bolo inteligentné a rozumné umiestniť alebo e, dať možnosť nejakých výnimiek alebo nejakých stimulov do samotného do samotných pravidiel, tak aby krajiny s malou mierou súdržnosti mohli lepšie tieto fondy využívať. Neviem, aký rečnícky čas mám k dispozícii, pán predseda. Pán predseda, neviem, e, aký čas mám k dispozícii čas, ktorý potrebujete. Ďakujem. Eh, eh, otázka adicionality je takisto veľmi dôležitá. A táto adicionalita musí zohľadňovať miestnu realitu. A nevždy eh, k tomu dochádza z môjho pohľadu zo strany Európskej investičnej banky, najmä pri predselekcii projektov a pri výbere projektov. A ďalšia otázka s tým tiež súvisí. Máme tu také malé projekty, ako ich môžeme začleniť do týchto e, projektov, lebo Európska investičná banka, pokiaľ ide o EFSI, zvyčajne chce financovať iba projekty, ktoré e, sú okolo 50 miliónov eur si vyžadujú a menšie projekty, ktoré majú veľký význam, e, sú jednoducho e, jednoducho nemajú, e, nemajú takúto možnosť. Toto sú moje otázky, toto sú moje pochybnosti. Ja sa chcem poďakovať za odvedenú prácu, je to veľmi užitočná práca. A pokiaľ ide ešte o záver, Ja osobne som proti UER marking, kde ja však rozumiem, že pokiaľ ide o klimatické zmeny, o ciele v oblasti klimatických zmien, tak e, to by mal byť taký horizontálny cieľ. Teraz sa takisto venujeme revízii FSI 2 a ako by, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme najlepšie začleniť do toho tieto investície. Lebo musíme si uvedomiť, že sú niektoré investície, ktoré sú užitočné pre ekonomiku, lebo prinášajú zisky, príjmy a sú udržateľné z hľadiska ekonomického. A či by tieto, či by tieto e, projekty nemali dostať výnimku z paktu stability Ďakujem, sa vš- ďakujem za tento rečnícky čas a najmä špecialistom, odborníkom, ktorí e, medzi nás prišli. Ďakujem. Ďakujem, pán Fernández, za tento úvod e, vo forme otázok a chcem poprosiť a vlastne vy ste, tu, vy ste tu predniesli aj zároveň prozby a my teraz prejdeme k našim jednotlivým rečníkom a dúfajme, že sa tam vyjaví odpoveď. Teraz dám som slovo pánovi Erikovi von Bresken z DŽ Regio, je to riaditeľ, dávam vám slovo, nech sa páči. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán spravodajca a ďakujem veľmi pekne vám všetkým za pozvanie, e, vám všetkým členom Európskeho parlamentu. Samozrejme, e, nebudem schopný zodpovedať na všetky tieto otázky, ktoré nadniesol pán spravodajca. Čo navrhujem je, že stručne spomeniem, kde sa nachádzame pri implementácii štrukturálnych fondov momentálne. Potom stručne sa pozrieme na to, eh, ako by sme sa mali poučiť do, do budúcnosti a potom sa chcem vyjadriť k synergiám, komplementarite štrukturálnych fondov a Európskeho fondu pre strategické investície. To je, myslím, tá najzákladnejšia téma. Eh, stručne teda k tomu, kde sa momentálne nachádzame. Musíme rozlišovať dva typy programov Prvým typom sú programy z predchádzajúceho obdobia, eh, kde sa nachádzame v procese eh, uzatvárania pred pár týždňami členské štáty eh, nám postúpili záverečné žiadosti o platby a tam vidíte, že takmer všetky banky e, majú mieru e, e, výkonu na úrovni 90 jedinou výnimkou je Grécko, ktoré, pre ktoré boli uplatňované špecifické pravidlá. A napravo vidíte Chorvátsko, ktoré je na nižšej úrovni než ostatné z jednoduchého dôvodu, lebo vstúpilo do euro v roku 2013, takže majú trošku viac času na to, aby tieto prostriedky využili Mm, takže toľko k týmto údajom o implementácii eh, z pohľadu, čo eh, sa dosiahlo. Keď dostaneme informácie zo strany členských štátov, tie eh, musia sa vyjadriť aj k výstupom a k dosiahnutému. A čo vieme z obdobia 2007 až 2013 je, že je, viac než 1,2 miliónov pracovných miest bolo vytvorených a ďalší indikátor viac než 50 miliónov e, dodatočných domácností má e, prístup k e, širokopásmovému internetu vďaka podpore zo štrukturálnych fondov. A pokiaľ ide o aktuálne programové obdobie 2014 až 2020, situácia tam zatiaľ nie je až taká pozitívna, pretože keď sa pozriete na mieru finančného E, vykonávania mm, rozpočtu. Tento výbor je o tom veľmi dobre informovaný. V roku 2016 sme mali nižšiu e, mieru e, výkonu. Neboli sme schopní vyčerpať rozpočet, ktorý bol k dispozícii. Dobrou stránkou je, že keď sa pozriete na situáciu v teréne, vidíte, že tu dochádza k obrovskému zrýchleniu pokiaľ ide teda o projekty, ktoré boli selektované, ako viete, vždy to trvá určitý čas, kým tieto projekty nám eh, komisii eh, predstavia žiadosti o platby, ale eh, na základe posledných výpočtov viac než 180 miliard eur Eh, projektov bolo selektovaných a eh, implementujú sa, začalo sa s implementáciou. Keď sa pozriete na tento graf, je to takmer tretina eh, celkových alokovaných, teda celkových prostriedkov, ale vidíte tam veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Niektoré členské štáty sú dosť ďaleko v procese selekcie projektov a iné zaostávajú, takže celkom zjavne je potrebné aby zrýchlili svoje tempo. Aké sú dôvody pre toto meškanie? Jeden z hlavných dôvodov, a to je, myslím, aj poučenie do budúcnosti, e, e, tým je neskore prijatie legislatívneho rámca. E, došlo k tomu len v strede decembra 2013 a to viedlo k oneskornému začiatku programov. A to samozrejme znamená, že v budúcnosti, takže pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa vyhli takémuto typu meškania. Ďalšia pre nás veľmi dôležitá vec je, že nový legislatívny rámec sa veľmi sústreďuje na kvalitu viac než tie predchádzajúce. Ale to samozrejme znamená, že e, veľa e, programových manažérov e, musí vykonať dodatočnú prácu predtým, než komisii predostru žiadosti o platby. A to tiež vedie k určitému časovému posunu pokiaľ teda komisii budú predložené žiadosti o e, platby. A napokon treba mať na pamäti, že je tu celý rad legislatívnych zmien, s ktorými nie sme až takí spokojní, napríklad automatické e, e, automatické decommitment, tam sa toto presunulo na 3 roky a to samozrejme nemotivuje veľmi členské štáty, aby rýchlo uh, Eh, vykonávali investície. No a napokon eh, nedostatok administratívnych kapacít na strane členských eh, štátov. Takže nie len nedostatok projektov, ktoré sa pripravujú, ale aj nedostatky administratívy rýchlo konať. A teraz pokiaľ ide o naše priority v roku 2017, chceme pracovať s tými členskými štátmi a programovými manažérmi, u ktorých e, vidíme, že sú pomerne pomalí. Chceme posilniť e, rýchlosť, takže úzko monitorujeme z našej strany tento proces a tiež dúfame, e, že bude možné posilniť administratívne kapacity tých, ktorí majú práve v tejto oblasti ťažkosti Závisíme samozrejme od toho, čo nám členské štáty e, e, predostrú. No a napokon online e, sme poskytli už teraz otvorenú platformu s údajmi, kde môžete všetko pozorovať v reálnom čase Eh, takže robíme aj revízie eh, jednotlivých členských štátov medzi sebou, snažíme sa takto eh, ich motivovať a podobne. A teraz prejdem k ďalšiemu bodu. Aké sú naše myšlienky, pokiaľ ide o budúcnosť? Ako viete, komisia práve začala s e, úvahami o budúcnosti Európy. Ďalším krokom bude reflexný dokument, e, pokiaľ ide o finančnú oblasť, v druhej polovici júna e, komisia pravdepodobne načrtne určité scenáre pre budúcnosť. Treba však povedať, že legislatívny rámec pre obdobie po roku 2020 nebude predložený pred rokom 2018, takže ešte stále sme dosť vzdialení od tohto bodu. Samozrejme dúfame, že e, dostaneme z vašej strany feedback a input teraz zo strany Európskeho parlamentu mm, ako spolu zákonodárcu, aby ste nám pomohli e, sformovať budúci legislatívny balíček. A ďalšia pre nás dôležitá téma je zjednodušovanie systému e, riadenia, pretože sme presvedčení, že v určitých oblastiach sme pravdepodobne zašli priďaleko a pravdepodobne je na čase a je dôležité, aby sme začali zjednodušovať legislatívu, zredukovali záťaž eh, programových manažérov a zabezpečili vyššiu mieru flexibility. Eh, toto teda máme eh, na srdci. Zaoberáme sa tým samozrejme aj do akej miery je potrebné meniť e, systém e, riadenia, pretože je tu e, kritika spojená s zdieľaným manažmentom, so spôsobom, ako sa štruktúrne fondy implementujú, ale zmeny by samozrejme vyvolali ďalšie zmeny, ďalšie meškanie, ďalšie neistoty, takže treba zodpovedať aj na otázku, či by nebolo lepšie namiesto ďalšej reformy systému v zásade povedať, že najlepšou reformou takmer žiadna reforma, tak aby orgány členských štátov teraz, keď sa vyznajú v pravidlách, mohli tieto jednoducho uplatňovať namiesto toho, aby sa všetko znova zmenilo. Ale toto je diskusia, ktorá ešte len musí prebehnúť na poli komisie, ale samozrejme aj s vami a s inými zainteresovanými stranami. A teraz ďalšia oblasť synergie. Ehm, prvá vec, ktorú by som chcel povedať, kombinácia s inými finančnými nástrojmi EÚ v rámci EFSI vrátane FC e, už je teraz možná. Avšak e, keďže e, úpravy týkajúce štruktúrnych fondov boli prijaté predtým, než FC bolo vytvorené, je, sú tu určité kombinácie, ktoré momentálne za aktuálnych okolností možné nie sú. A toto je dôvod, prečo sme pripravili to, čím ste sa pravdepodobne už zaoberali, teda návrh Omnibus, ten predpokladá dodatočné možnosti e, kombinovať jednotlivé e, fondy, pretože e, tie základné problémy z FC, ktoré sme videli, sú, že sú určité oblasti v Európe, kde FC sa ťažko implementuje, lebo rizika sú tam príliš vysoké. A našim zámerom bolo zmeniť to, tak aby štrukturálne fondy a FC sa dali kombinovať a štrukturálne fondy by mohli tak prevziať to E, vlastne dodatočné e, riziko, aby e, sa zrealizovali projekty, aby dostali podporu bank, ktoré, ktorú by inak nedostali ktoré, a teda by sa zrealizovali projekty, ktoré by sa čisto z EFSI zrealizovať nedali. A ešte pár vied. Boli sme dosť prekvapení negatívnou pozíciou práve k tejto téme zo strany tak parlamentu, ako aj rady, pretože aj e, na rade, aj vo výbore regii Európskeho parlamentu e, pôvodná, e, prvotná reakcia bola najprv vlažná, ak by som to tak mal povedať. Chápali sme to tak, že návrh komisie sa vníma tak, že uprednostňuje Európsku investičnú e, banku a FC a e, pohoršuje štruktúrnym fondom. Po mnohých diskusiách a vysvetľovaniach e, sme momentálne presvedčení, že aj na strane Rady, aj Európskeho parlamentu návrh komisie do veľkej miery bude e, môcť získať podporu oboch inštitúcií. A pre nás je toto naozaj veľmi dôležité, pretože chceme, aby tieto nové kombinácie fungovali a chceme, aby fungovali čo najrychlejšie. A toto je dôvod, e, prečo dúfame, že sa nám podarí dospieť k dohode ešte pred koncom tohto roka. A e, teda nejde to o to, či uprednostňujeme štruktúrálne fondy alebo e, FC. Ide o to, aby sme pomáhali v časoch, e, ktoré sú zložité, lebo je tam nedostatok verejných zdrojov a sú tu nedostatky aj pre určité zdroje, ktoré by inak nemohli využívať FC pretože určití eh, privátni investori by to považovali za príliš riskantné a preto je dôležité, aby eh, sa tieto zmeny implementovali eh, čo najrychlejšie, ako to navrhuje komisia. Tu už by som sa zastavila. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Uh, merci. Ďakujem. Pán Van Breska, dovolte mi iba takú osobnú reflexiu. Ja si myslím, že je potrebné zmeniť okuliare, lebo aby sme mohli čítať vaše tabuľky, tak e, e, je to, nedá sa to dobre vidieť a vlastne to je veľké obmedzenie. Takže ja dúfam, že pán Fernández nájde vo vašom vystúpení odpovede na svoje otázke. Ja osobne som ich nevidel, ale je možné, že sa mýlim. Teraz pán David Skorňa, e, ospravedlňujem sa, ak som to zle e, vyslovil, to je riaditeľ poverený partnerskými dohodami, stratégiami e, z Ministerstva pre regionálny rozvoj Českej republiky. Nech sa páči. Ladies uh, Vážené dámy a páni, vážený pán predseda, vážený pán spravodajca, dovolte mi, aby som vám poblahoželal a poďakoval sa tejto, za predloženie tejto koheznej politiky. Ďakujem za to, že ste ma sem pozvali a pokúsim sa zodpovedať na otázky, ktoré tu odzneli. Predovšetkým si myslím, že je veľmi dôležité, aby som počiarkol dôležitosť tejto koheznej politiky predtým, než tu odpreventujem niečo nové, ako napríklad implementácia do budúcnosti. Myslíme si, že tento fond FC um, učinil zadosť tomuto záväzku a to sú na výsledky orientované, to je na výsledku orientované implementovaný EU e rozpočet, čo je veľmi dôležitý aspekt, keď sa plánuje, a plánuje a programuje. A teda musíme zhodnotiť naše e, kroky. Myslíme si, že kohezná politika je najdôležitejším nosičom a, pri, a, a nástrojom na zvýšenie rastu v Európskej únie. Táto kohezná politika, ako iste viete, e, má svoje hlavné ciele, ale my by sme chceli na ne upozorniť, pretože charakteristickou črtou je, že táto politika musí byť zviditeľná a musí prispievať k lepšiemu mm, zviditeľneniu e, Európy. Mám tu trošku technické problémy. Dobre, už, vyzerá, už to vyzerá dobre. Takže my si myslíme, že e, chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na e, skutočné zmeny, ktoré sa udiali v kožnej politike, napríklad aj v Českej republike. Tie vidíme na všetkých úrovniach, nie len uh, na eh, úrovni plnenia. Tým hlavným cieľom koheznej politike je aj zlepšovanie verejnej správy, strategického plánovania a mm, zlepšenie horizontálnych a vertikálnych partnerstiev. A toto možno nie sú len tie najdôležitejšie ciele, ale tieto sú veľmi signifikantné a je potrebné ich dosiahnuť. Eh, čo som spomenul už predtým, by som teraz chcel počiarknúť a to by som zdôvodnil a ukázal vám eh, údaje. Tuto je eh, konvergencia koheznej politiky Českej republiky. Je to HDP per capita 2004. To je jasné, čiže tu bol vyš, vyššie percento a nižšia nezamestnanosť a to je aj vzhľadom na to, že 34 týchto eh, investícií sú z fondov EFSI. To je záležitosť, ktorá sa eh, neustále zlepšuje a zlepšuje konvergenciu Českej republiky. Eh, potom tu mám jeden obrázok, ktorý sa týka finančnej podpory množstva projektov. Tu sme zaznamenali zlepšenie, zvyšuje sa nám pro počet, počet e, projektov od roku 2008 až do roku 2016, aj alokácií a vidíme, že v roku 2016 to bolo e, tamer 36 e, miliónov mm, eur a 72 tisíc projektov. Ďalší obrázok hovorí o mm, výsledkoch a dopadoch na jeden pohľad, takže e, tu sme vytvorili viac ako 100 tisíc e, pracovných miest, stovky e, diálnic a komunikácií, čo je naozaj veľmi pozitívne, pretože to má význam aj pre ostatné krajiny, pretože Česká republika je v strede Európy. Potom sme mali veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o malé stredné podniky, vzdelávanie. Určite si neskôr pozriete podrobnejšie tieto čísla a tiež sme vyprodukovali brožúrku, ktorú nájdete pri vstupe Takže tieto brožúrky a dokumenty, ktoré sme pre vás pripravili, si môžete vziať. Toto je len jeden z príkladov. Malé a stredné podniky tu poukazujeme na dôležité e, informácie a to je ten domino efekt, ktorý táto politika má, pretože v rámci jednotlivých sektorov e, sa to nabaluje a e, tento domino efekt vidíme aj vo Vyšegrádskej štvorke a v Európskej 15. Potom tu máme ďalší obrázok, ktorý poukazuje na dôležitý dopad e, koheznej politiky počas, e, na celé hospodárstvo v Európskej únie a napríklad HDP v Európskej 12 sa o 4 zvýšil a tiež v Vyšehradskej štvorke e, tu máme 706 miliard EÚ to je 80 alokácií investícií tých, tejto európskej 15. A v niektorých krajinách je dokonca viac. Táto štúdia poukazuje aj na pozitívne externality, napríklad v riadení vôd, dopravy, znižovanie emisí, úspory energie a tak ďalej. A to poukazuje na to, že to má naozaj veľký domino efekt táto kohezná politika to to nie len pre Vyšehrádskú štvorku, ale aj pre staré členské štáty. A Podobné konštatácie uvidíte aj v ARDF konštatovaní komisie, takže tieto čísla sú veľmi podobné v rôznych oblastiach. Ako to vyzerá momentálne v Českej republike? Je tu veľmi veľa relevantných čísel a vo všeobecnosti môj kolega povedal, a ja sa teraz zameriam na Českú republiku. Máme tu a my sme tu spustili 83% týchto, pokiaľ ide o tieto výzvy E, takže celkové je to okolo 530 a potom e, boli predložené žiadosti a z nich e, temer 8 tisíc projektov bolo schválených. Pokiaľ ide o implementáciu, táto sa zrýchluje a za posledné mesiace sme zaznamenali 10-percentné zrýchlenie E, temer vo všetkých výzvach vybraných e, projektov, takže trajektória momentálne vyzerá naozaj veľmi dobre. Teraz niekoľko slov e, k programovaciemu obdobiu, ktoré sa vyvíja. Pravdepodobne je to potrebné tiež spomenúť, pretože keď to porovnáme, porovnáme s predchádzajúcimi obdobiami, teraz máme inú politiku a si to uvedomujeme, vieme o tom a musíme pracovať s mnohými novými prvkami, ustanoveniami, nariadeniami. E, takže tuto je naozaj potreba e, ľudí pripraviť na tieto novinky, keď hovoríme o novinkách. Tu sú aj nové prvky ako kondicionalita. My sme to splnili koncom roka 2016. Boli sme už úspešní v tomto ohľade a potom tá e-kohezia, to je nový tematický prvok, ktorý nám teraz trošku spôsobuje problémy, pokiaľ ide o implementáciu, pretože sú tu desiatky pravidel, ktoré sa týkajú pridelovania e, prostriedkov, takže máme nové e, prvky, ktoré sa týkajú aj finančných nástrojov, vyčlenovania Českej republiky, Amerike e, máme e, výnimku v jednom operačnom programe, takže aj toto sme dobre splnili a potom sú tu aj systematické zmeny. A možno teda toto obdobie možno vnímať ako potrebný krok vpred. Bude si to vyžadovať zlepšenie, ale momentálne sa venujeme týmto komplikáciám a a toto je záležitosť, ktorá sa musí v budúcnosti posilniť a zlepšiť. Teraz by som vám e, ukázal jeden veľmi kľúčový moment, ktorý bude ovplyvňovať túto e, politiku a to je rozšírenie legislatívy a usmernení. E, to bolo v roku 2013 a to spôsobilo, že táto politika sa komplikuje a takéto rozšírenie nie je možné tak, aby sme reagovali rýchlo, aby to bolo na 100% dobre. A ta, e, k tomu, čo povedal kolega predtým, my sme začali s touto implementáciou, ktorá bola trošku posunutá v dôsledku neskoršieho prijatia tejto legislatívy, tohto balíka, takže teraz je to veľmi dôležité, aby aby sme to vyriešili ešte predtým, než budeme hovoriť o budúcom programovacom um, období. Avšak my sme sa z toho každopádne poučili a uh, naozaj sme zaviedli určité zlepšenia. Napríklad sme zvýšili uh, tieto programy, e, zlepšili sme monitorovacie systémy, metodológiu, zaviedli sme integrované systémy riadenia riziku banka a tiež e, opatrenia proti korupcii. To bolo na strategickej úrovni, na tej operatívnej úrovni. Sme si stanovili ciele alebo tieto sme sa zamerali na e, tieto kontraktované projekty a momentálne je to 45 až 50 ktoré dosiahneme tohto roku a predtým e, to bolo 75 takže my ako Národný koordinačný orgán sa to snažíme tiež dosiahnuť, koordinujeme tento systém, ktorý sa týka e, to, tej predpovede, ako sú plánované tieto e, alokácie, čo sa môže stať problematickým. Takže toto sú e, tie lekcie, to je to, čo sme sa z toho ponaučili, z tohto programovacieho obdobia a tiež aj synergie medzi ESIF a ostatnými nástrojmi, takže tuto sú rôzne synergie, ale nie je to systematické, pretože tento fond ESIF a ostatné e, nástroje sú buď e, inštitučne alebo aj inak oddelené. A my sme sa naozaj snažili e, priblížiť sa e, k týmto synergiám a preto sme si stanovili taký e, baseline medzi týmito projektami. Vytvorili sme mechanizmus koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi a tiež Máme rôznych aktérov, keď diskutujeme o týchto výzvach, nielen pokiaľ ide o fond ESIF, ale aj ostatné centrálne riadené programy. Takže toto musí byť taká informácia, že tieto e, ústredne riadené nástroje sú riadené rôznymi orgánmi v Českej republike a preto sme im museli pozvať týchto partnerov za jeden stôl, aby sme s nimi prediskutovali, čo možno urobiť, aby sme tieto postupy vylepšili. A teraz vám na tejto priesvitke ukážem niekoľko e, príkladov synergií, e, ktoré momentálne riešime. A jeden z nich je operačný program Horizon je to projekt HILAS, ktorý sa zaoberá laserovými technológiami a momentálne e, práve sme tesne pred podpísaním dohody o realizácii. Ďalej je to operačný program podnikanie a e, čisté nebo Sky, Sky 2 a toto tu ide o to, aby sme našli synergiu na eh, čisté nebo, takže tuto je bonifikácia, pokiaľ ide o súčasné výzvy a možno spustíme ešte ďalšie kolo vízie pre tento projekt. Potom tu máme ešte mnoho iných príkladov v Českej republike, ale nie sú ich stovky alebo tak nejak. Eh, potom tu máme informácie o reštrikciách, ktoré sa, týka, ktoré sa týkajú porovnania tohto programu ESIF e, s centrálne riadenými programami. Takže toto sú také základné fakty, ktoré vám chcem predstaviť. Je tu, bude to vyžadovať lepšiu koordináciu a myslím si, že mohli by sme to aj zjednodušiť. To je taký prvý prvok. A potom sú tu niektoré bariéry a prekážky e, medzi koordináciou e, pre ESIF a centrálne riadenými programami, čiže toto sú e, oddelenie týchto systémov a tiež máme nedostatok informácií na úrovni projektov, pokiaľ ide o tieto ústredne riadené programy. Takže toto musíme vyriešiť, musíme sa tomu e, venovať. Ak chceme o tomto diskutovať, no tak musíme mať aj tieto prepojenia a vytváranie synergií medzi týmito dvoma nástrojmi. Zároveň však si musíme uvedomovať, že ESIF a centrálne riadené eh, programy majú naozaj rôzny charakter, takže Nemali by sme vytvárať e, konkurenciu medzi týmito dvoma nástrojmi a tu musím počiarknúť aj e, úlohu e, tohto fondu ESIF, ktorý, má, ktorý sa orientuje na dlhodobé ciele a nemyslíme si, že keď budeme presúvať jednotlivé prostriedky z jednotlivých nástrojov, že to bude vhodné. V niektorých fondoch, ako napríklad ESIF, tu sa tu podporujeme určité projekty a musí to byť jasné hodnotenie a nemáme tu jasné údaje, ktoré sa týkajú hodnotenia k takýmto projektom a nástrojom. A potom aj adicionalita tohto, eh, tohto fondu je veľmi dôležitá, pretože sú tu veľké rozdiely, keď sa pozrieme na praktickú časť, pretože Európska 15 eh, tu má dostatočnú podporu, takže trošku to urýchlim. E, posledná vec sa týka budúcnosti. Ako, ako pristupovať k budúcnosti? My sme sa ponaučili z minulosti, vieme, e, aké sú výzvy, aké sú problémy, vieme, čo je potrebné robiť a naozaj budeme meniť tento systém. Do budúcnosti to chceme zjednodušiť a myslím si, že toto bude našim hlavným krédom do budúcich prác. Dovolte mi ešte sa vyjadriť k niekoľkým prvkom, ktoré budú dôležité pre budúcnosť a to nie len pre Českú republiku. Musíme mať strategické vízie do roku 2030, musíme mať tematický rámec, kam sa Európa bude uberať, to je pre nás veľmi dôležité. Musíme sa zamerať na túto koheznú politiku, aj keď nemáme ešte dôkaz o týchto nových reformách, ale e, kontinuita je mimoriadne mimoriadne dôležitá. To je, myslím si, základ. Potom programovacie obdobie 2014 až 2020 je našim tretím obdobím a niekedy to vyzerá, ako keby sme boli stále na začiatku a ako keby sme vždy znovu mali dočinenia s novými prvkami, s novými pra- pravidlami. Potom zdieľané riadenie, to je hlavnou zásadou kohiznej politiky, ktorú musíme zlepšiť. Potom je tu veľká, veľmi dôležité zjednodušenie. Musíme vychádzať z tých skúseností, ktoré už máme a toto je mimoriadne dôležité. Ale musíme byť naozaj obozretní, nielen vytvárať nejaký nástroj, ktorý bude paralizovaný reštrikciami a kondicionalitou. Myslím si, že už som prekročil môj čas, ktorý mi bol k dispozícii, takže posledná vec, ktorú by som rád spomenúť je, že musíme byť pripravení vopred, keď príde tento legislatívny balíček, ten by mal byť dostupný čo najskôr mm, najneskôr koncom roka 2018, pretože inak budeme čeliť tým istým problémom ako pred týmto programovacím obdobím a toto je posledná priezvitka, ktorá vám poskytne viacero informácií z Českej republiky, ktoré sa týkajú implementácií. Niektoré tieto informácie sú aj v týchto brožúrkach, ktoré som už predtým spomenul a preto ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Eh, merci beaucoup. Ďakujem. Pán Škorňa za vašu prezentáciu plnú argumentov a vyčerpávajúcich informácií. A teraz dám slovo pánovi. Pán Maňka, vy ste si požiadali o slovo? Oui, ok. Monsieur Maňka. Ďakujem, pán predseda. Aby som sa k obidvom, obidvom týmto prezentáciám eh, krátko dotkol. Eh, v tej prvej sa, hovorilo sa o kombinácii európskych eh, štrukturálnych investičných fondov s, s inými, napríklad s EFSI a o tom, že e, výbor pre regionálny rozvoj e, bol striktne proti tomuto, ale našiel som aj tu v tejto druhej prezentácii myšlienku, že, že nie, nepokladajú za vhodné presúvať prostriedky z jednotlivých fondov z jeden do druhého. Samozrejme, že tá definícia, ktorú dala komisia napríklad v Omnibuse, hovorí o tom, že ak nejaké finančné prostriedky zvýšia, tak sa môžu presúvať z pravidla do, e, do toho štátu, ale z pravidla do toho štátu. To znamená, mohlo by sa stať, že keby v nejakej krajine e, tie, tie fondy nejakým spôsobom sa nedokázali minúť, tak keď je to z pravidla, tak by sa mohli použiť do úplne regióny, ktoré nie sú kohézne regióny a mohli by sme presúvať kohezné financie do bohatých regiónov, čo nikto nechce, aby sme nejakým spôsobom oslabovali koheziu. Ale myslím, že sme našli riešenie, že tie presuvy nemusia byť, ale existuje taký revolvingový fond. To je, dnes platia také pravidlá, že keď krajina nedokáže využiť svoje kohezné fondy, mohla by ich dať do tohto revolvingového fondu a už z toho fondu by sa dali možno použiť za istých podmienok aj pre financovanie EFSI také riešenie, s takým riešením nakoniec bude aj regionálny výbor e, pravdepodobne e, súhlasiť, keď budeme hovoriť o omnibuse. E, ďalšia vec je, hovorilo sa o tom, že pozerám si poznámky, ktoré som si robil. Že či, že či vlastne zjednodušovať, zjednodušovať pravidlá, ak e, si štáty už dnes zvykli na tie staré pravidlá a mohli by e, podľa nich postupovať, lebo ich už poznajú. Samozrejme, že Nikto nechce, aby sme komplikovali súčasné, súčasné pravidlá, ale keď si pozrieme analýzy, tak všetky krajiny, všetky vlády a aj tí príjimatelia fondov si želajú isté zjednodušenia, aj preto robíme omnibus, kde by sme chceli znížiť byrokraciu možno 25 papierovačke, bude menej papierov, menej byrokracie, budú menšie náklady a ušetríme finančné prostriedky. Čiže také veci ako napríklad automatické platby, keď sa splnia podmienky alebo, alebo menej auditov, aby tam nechodili starostovi každé dva roky audit tri, trika za sebou, tak toto sú normálne veci, ktoré si želá každý a toto cestou môžeme ísť, ale samozrejme musíme si dať pozor, aby sme nešli, nešli väčšou e, byrokraciou. E, hovorili sme o tom, že e, aké sú problémy, že, sa, že tá implementácia prebieha prebieha pomaly. Ja som si tu poznačil niektoré veci, nedostatok projektov, nedostatok administratívy, ale či komisia urobila nejakým spôsobom si analýzu, napríklad či mal aj dopad neplatenia Európskej únie za už realizované projekty, keď sa nám nakopilo v roku 2014 25 miliard nezaplatených faktúr, či aj toto nemalo nejaký dopad na to, že niektorí si povedali, sme znechutení, dva roky neplatia faktúru. Ja keď som bol predsedom samozprávneho kraja, Postavili sme mosty do Maďarska, keď zrútili ich za druhej svetovej vojny, sme postavili mosty a keď mi meškali platby dva roky a nemáte milióny eur, no tak ste nahnevaní a poviete si, moji kolegovia si povedali, že radšej nebudeme už bytočne stavať my takéto mosty, lebo nám to nezaplatia včas. A aj toto môže, takéto znechutenie môže spôsobiť e, zníženú implementáciu. Čiže či takéto analýzy máme, že čo, čo, to, všetko, čo to všetko spôsobilo. My, myslím, že to, to stačí. Ďakujem. Uh, uh... Ďakujem, pán kolega Manika. A teraz pán Olbricht si požiadal o slovo. Uh, merci, just, Ďakujem, pán predseda. We uh, Od posledných ešte si vypočujeme tých posledných e, e, rečníkov alebo z ich úst si vypočujeme e, nejaké závery, ale chcem len zareagovať na to, čo sme si vypočuli doteraz. Musíme chápať diskusiu, ktorá prebieha na výbore REGI a aká je situácia. V prvom rade otázka, ktorú aj položíme spravodajcovi. Na čo vlastne FCI je? Aký je cieľ FC? Spomínam si, že svojho času sa hovorilo, že je to tie, naj, e, tie najriskantnejšie e, e, projekty. Takže keď komisia hovorí, že keď niečo bolo príliš riskantné pre FC, tak na čo FC je? Toto je pre mňa tá najrelevantnejšia otázka. Chápem trojité A pre EBI, ale keď som bol spravodajcom pre IMF. Ehm, počul som tu takéto argumenty, že niekto jednoducho odmietol FC, pretože bolo pre ňu príliš prí, eh, rizikové. Takže dneska diskutujeme o FC, diskutujeme o kombinácii s ostatnými nástrojmi a e, reálny e, problém pre výbor regi v parlamente tým nie je FC, ale e, tým je otázka, či e, tu chceme vytvoriť komplementaritu alebo či chceme vytvoriť e, e stratégiu e, to, aby prostriedky, ktoré sa nevyčerpajú, tiekli do FC. A toto je problém s omnibusom, pretože ak omnibus, e, omnibus má za cieľ doceliť E, komplementaritu, to je dobré, ale ak to berieme ako možnosť e, prosedky z kohezie presunúť do EFSI, toto je naozaj exitová stratégia, prostriedky, ktoré sa e, nevyužijú, šup s nimi do EFSI. Takže uh, uvedome si aj, že sú tu odlišné uh, požiadavky pre EFSI a ESIF je možné, komisia e, pouvažuje nad nejakými porovnateľnými e, požiadavkami, napríklad v oblasti štátnej pomoci. Túto situáciu tu budeme mať. E, niekto opúšťa, bude opúšťať politiku súdržnosti a pôjde si, lebo to bude jednoduchšie. A nehovorím tu, hovorím tu o jednoducho procedurálnej jednoduchosti. A dnes na výbore regi máme e, problém paktu stability versus, versus e, politiky súdržnosti. Máme rovnaké e, pravidlá v EZIF a EFSI, alebo odlišné pravidlá v jednej oblasti? Zdieľaný manažment na jednej strane, na druhej strane tam nemáme zdieľaný manažment. Na jednej strane zdieľaný, na druhom priamy manažment, alebo EBI management, to je tiež uh, Eh, odlišné, takže eh, stretávajú sa tu odlišné metódy. Možno vy alebo eh, niekto z ďalších rečníkov nám zodpovedť na tú otázku, či máme veľmi jasný súbor nástrojov pre toto. Ak niekto chce zrealizovať nejaký projekt, kde nájde peniaze v EFSI, v EZI, v aké sú tam pravidla, je to jasné? alebo môžete ísť aj tam, aj tam a e, všade sa stretnete s odlišnými požiadavkami a jednoducho sa rozhodnete, čo vám e, vyhovuje. Nie, to je podľa mňa v tom je neporiadok a podľa mňa by sme mali mať jasný súbor nástrojov. Ale možno nie som iba dostatočne dobre informovaný, ale naozaj si myslím, že potrebujeme jasnú odpoveď, pretože my sme tieto nástroje vytvorili a malo by to byť veľmi jasné pre príjmateľov E, ako to s týmito nástrojmi má e, fungovať. A nemajme na mysli iba 3TA. Ďakujem, pán Olbrich. Ja trošku váham, čo robiť teraz možno bude najlepšie, ak dovolím teraz jednu otázku. Tak dobre urobíme teraz debatu, lebo obávam sa, že nebudeme mať dosť času a preto formálne navrhujem, aby sme si vypočuli dve posledné vypočutia a možno tam nájdete odpovede na otázky, ktoré chcete práve položiť. Tak teraz pán Gerge Nunes, Nunes Ferrer eh, z, zo Centra pre eh, európske politické štúdie. For the, uh, for Áno, pracujem pre e, CEPS, e, e som konzultant vonka, chcem naozaj robiť skutočné projekty, chcem ich si naozaj e, e, vyskúšať, nechcem robiť e, len konzultantstvo, takže nezajímam ma len teória, ale aj prax. Pýtate sa, či um, mám k dispozícii odpovede, budem o tom hovoriť a sú tam určité témy, ale možno to E, možno nepostačí tých 10 minút na takto komplexné odpovede. Mám krátku prezentáciu a mož, práve sme sa vyjadrili k FC 2.0 e, v jednom e, našom študijnom dokumente CEPSu. Môžem to potom spomenúť. Ale teda položili ste otázky, ktoré len vy ľudí môže zodpovedať, ale odpovede existujú. existujú. Uh, Takže pokiaľ ide o ZIPA prepojenie s in, eh, inými investičnými eh, fondmi, eh, prečítal som si Omnibus. Je to pre mňa trošku priveľa, nepríjemne sa to číta. Výskumníci, výskumníci neradi čítajú takýto typ legislatívy. Uvidíme, či funguje. Toto zariadenie funguje výborne, takže aké sú tie základné otázky, čo chceme docieliť, na čo je FC, SIF a čo chceme s nimi docieliť a aký je základný problém, ktorý tu máme. Pretože keď si čítate celú tú legislatívu, je veľmi dobrá, lepšia než e, strednodobé e, revízie z roku 2010. Tuto máme naozaj aj návrhy. Ale Vidím, že je tam ešte stále veľmi veľa uh, otvorených bodov a sú tu, uh, navrhujú sa tu zjednodušenia, ktoré môžu viesť k ďalším uh, uh, komplikáciám. Vysvetlím, čo mám na mysli. Čo potrebujeme? Potrebujeme rozpočet, ktorý vie zareagovať na moderné potreby, Potrebujeme integrovaný programming, e, ktorý je čoraz dôležitejší. Musíme naozaj zintegrovať jednotlivé fondy, potrebujeme e, viaceré nástroje na to, aby sme mohli riešiť viaceré veci, infraštruktúrne projekty, nezamestnanosť, výskum, inovácie. Snažíme sa e, tu teda o určité kombinácie. Je to dosť nové, je to dosť zložité pre mnohé vlády. A E, svet bol sektorálny doteraz, teraz sa hýbeme smerom k integrovanému e, svetu všade, nie len v oblasti financovania EÚ. Potrebujeme inovatívne riešenia, pretože žijeme aj v veľmi rýchlo sa inovujúcom svete. Svet sa rýchlo mení, rýchlo sa inovuje. E, potrebujeme sa tam teda dostať aj my napriek byrokracie, ktorú tu máme. Potrebujeme teda inovatívne verejné obstarávanie, Eh, finančné nástroje, eh, privátny eh, sektor a granty sa musia skombinovať. Nevymyslela si to EÚ, robia to všetci, EÚ robila niečo, čo proste sa deje potrebujeme viac sociálnych inovácií. To znamená, že aj mesta napríklad, keď si, si uvedomujú, že potrebujú nové infraštruktúry a že tu majú neefektívne e, využívanie, jednoducho pretože ľudia nové systémy správne neuplatňujú. E, veľa sa toho deje v oblasti dopravy, e, energii, takže potrebujete inovácie, ktoré e, sa budú snažiť o viacero veci náraz, e, o zmenu z, z, z sociálnych interakcií, e, podnikovej sféry, potrebujete sociálne zmeny. Takže je to veľmi zložité. Potrebujeme riešiť viaceré ciele. Verejný sektor sa stáva podnikateľom, príjma rizika svojím spôsobom podnikateľom ehm, povedali ste, že ak ehm, to teda nerieši rizika, na čo to ehm, je. Takže žiada sa od eh, súkromnej sféry, aby, sa, aby príjmala rizika, aby sa stávala sociálnym podnikateľom. A tu sa práve, tu práve vznikajú tie problémy rozpočet e, EÚ v porovnaní s akýmkoľvek iným, tam je dôležité slovičko dôvera. A to je veľmi dôležité, pretože ak nemáte dôveru, je jedno, ako budete veľmi zjednoduchovať predtým, než znovu začnete robiť veci zložitými. Ak zjednodušíte postup a potom vám povie e, dvor auditorov, e, je tam vysoká miera chybovosti a potom niekto iný povie, že sú zase iné problémy. Nuž tak veci sa zložia stavajú zložitými. E, ak výnimka sa stáva pravidlom, ako sa hovorí vo francúzštine, tak máte problém. A toto sa deje v prípade fondov EÚ. Je tu vysoká administratívna záťaž, prvý sa sústredíme na procesy a výsledok, prečo sa tak deje, E, to je e, tá ex ante ochrana finančných záujmov. E, komisie to žiadalo od komisie, aby si veľmi zmenila postup. Jediný problém je, že vy tu máte ex ante ochranu finančných záujmov, pretože tu máte nedostatok ex post zodpovednosti. Vy nemôžete vziať do zodpovednosti e, členské štáty, iba komisiu, takže ona ako racionálny aktér začne vytvárať pravidlá, ktoré e, jednoducho nepustia. A to robí pravidla komplikovanými poviete e, komisii, vy ste zodpovední, ale oni nemajú žiadnu kontrolu nad tým. No a z takto tu vzniká ten problém. A preto tu máte tú vysokú skupinu o zjednodušovaní. Naozaj vám odporúčam prečítať si niektoré z jej e, správ, napríklad o viacnásobnom auditovaní, a legislatíve a e, zvyšovanie komplexnosti v dôsledku snahy o zjednodušovanie. Najprv som nechápal, ako to funguje a teraz už som pochopil tie základné e, dôvody. Tie sú naozaj racionálne. Najprv som si myslel, že to je šialenstvo, ale nie, naozaj je to racionálne. Uh, ako k tomuto e, došlo. No a potom ďalším problémom je fragmentácia. Máme odlišné postupy pre jednotlivé generálne riaditeľstva, Máme veľa e, jednotlivých e, formulárov, žiadostí, e, výkazníctvo, viacnásobné audity, jeden, proces, jeden projekt v Holandsku. Počul som, mali viac než jeden audit a museli takisto postupovať výkazy viac než jednému generálnemu rediteľstvu Eh, my totiž to žiadame od regiónov, aby kombinovali fondy a potom im povieme výborne, právo a teraz budete mať eh, dvojnásobný audit, eh, trom generálnym riaditeľstva budete musieť postupovať výkazy a tak. Takže ako ich vlastne motivujeme? Máme tu fragmentáciu nástrojov a teda možnosť teda, týchto, to, toto kombinovanie je tu preto, že sa zmenili e, e, ciele a základné, základné e, pravdu tu možno už nezodpovedajú tomu, čo sa žiada a máme tu e, komplikovanú e, situáciu napríklad v poľnohospodárstve. E, ďalšou otázkou je HDP na per capita. Regióny nie sú spokojné, farmári nie sú spokojní, pretože nealokujeme financie podľa toho, čo vlastne chceme docieliť. Takže toto sú tie obmedzenia rozpočtu. Keďže som vám všetky tieto hrozné veci už porozprával, máme tu aj príčiny tejto komplikovanosti a to sa prelína. Napríklad máme tu európske fondy, de, riaditeľstva, pod, oddelenia. To nám všetko veci komplikuje v príprave a potom samozrejme tu máme toto zdieľané financovanie. Tá prvá časť je zdieľaná, keď tu máme infraštruktúru a inovácie, ale potom tu máte ústav prostredie, kde prepájate Eurofacilitu, EFSI a podobné fondy. Potom máme tu Enufiv, potom máme malé stredné podniky, podpora pre inováciu a tak ďalej. Čiže e, suma sumárum, keď som sa na to pozrel, tak som sa povedal, čo sa, čo sa uplatňuje na čo, kde, kde vlastne sme. A toto musíme e, naozaj e, v budúcom programovacom období a, a viacročnom pláne zlepšiť. Takže pokúsme sa. Ako to urobiť? Teraz sa dostávame do roku 2020, ale aké sú tu rizika tejto strednodobej správy? Tuto je financovanie, čo je samozrejme úžasné, ale e, tuto, keď tu nebude dôvera, keď tu nebude dôvera, e, keď vytvoríme delegované nariadenia, tie využijeme pre iné systémy a potom bude, budete mať chyby, chybovosť sa bude zvyšovať a potom e, sa bude zvyšovať korupcia a tak ďalej máte veľmi dobrú myšlienku a potom tu máte delegované nariadenie a komisia bude meniť pravidla. To je tam napísané. A teraz tu máte na výsledok orientovaný rozpočet, čo je vynikajúce, ale čo sa stane? normálne Mm, tu bola taká myšlienka, myšlienka výmienia, e, z, z, toto, za, za, e, z, toto zjednodušiť. Zjednodušiť. Dobre, zjednodušíme e, zvyšok a pozrieme sa na to, čo robíme. Keď to bude kontrolované, keď budú kontrolované výsledky, to vám ostane temer Tamer, nedotknuté, čiže budete mať dvojitú záťaž, vy zvýšite tú záťaž a to, mm, to je dôvera. Keď, ne, keď e, nebudete mať dôveru, nebudete mať na výsledok orientovaný rozpočet. A potom tu máme a audity a tu je ďalší problém. Toto je tá slavná, to slavné zjednodušenie. Ale neviem, či budem mať jeden jediný audit. Ten jediný audit. E, je to vynikajúca myšlienka, ale ako skombinovať ESIF a EFSI? E, toto sa môže zlepšiť, keď mm, RDF, ESIF, EFSI, to sa môže stať, ale e, toto je ten problém, že kto to, odkiaľ budú pochádzať záruky. A potom komplementarita a synergie, myslím si, že tá fragmentácia, to je veľká problém, pretože zase bude pokračovať táto fragmentácia. Tieto, tieto pravidlá sa nemenia jednoducho a potom tu máme flexibilitu a pokiaľ ide o flexibilitu, opäť mám obavy, že zase budeme očerpávať mm, tieto prealokované prostriedky, aby sme robili nové záležitosti a to no, zoberiete to z horizonu, potom to dáte niekomu inému a potom zase začnete iné financovanie bez toho, že by ste, zmenili, neviem, bez toho, že by ste zmenili pravidla, sa to nebude dať. No a potom aj to rozriedenie potom tá, to nižšie riadenie, takže keď nevyriešime problémy rozpočtu, tak e, samozrejme, že možno, že po roku 2020 dúfame, že budeme mať lepší rozpočet, ale je tu veľké riziko, že si to nebudeme uvedomovať, takže týmto by som chcel skončiť. Mali by sme sa presunúť k zjednodušenému rozpočtu No, čiže aby sme mali jednu obálku, e, tá, to využívanie koezných e, fondov, čiže mali by sme využiť tento nástroj na rozptýlenie rizika a potom nebude závisieť od toho, či to budete e, využívať alebo nie. Čiže nebudeme mať veľa, veľa drobných finančných nástrojov a potom mimo európskeho rozpočtu budete musieť mať nejakú záruku od niekoho. Môže to byť koezný fond, môže to byť niečo iné, ale Dôležité je, aby sme mali naozaj veľkú obávku, obavku a aby sme potom znižili to, to riziko distribúcie medzi jednotlivými regiónov. Napríklad e, potom sa to môže dostať aj do nemeckých regiónov, do Švedska. Čiže musíme mať spoločné pravidlá, ktoré budú kombinovateľné. Takže Mm, tá strednodobá e, práva, to je zlepšenie, áno, ale musíme e, potom e, to, to pridelovanie na základe potrieb, potrebujeme ďalšie finančné. Čiže musí to byť nielen na cieľ zamerané, ale aj na potrebu. A potom je tam ešte veľmi veľa podskupín rôznych záležitostí. No a potom E, tieto jednotné kontaktné miesta, to je veľmi dôležité. Jedno, jednotné kontaktné miesto, jeden audit, aj keď máte viacero týchto fondov, je potrebné mať tento jediný audit, pretože vy, keď ste príjemcom, vy potrebujete dobrý projekt a vy nepotrebujete vedieť, odkiaľ prichádzajú tieto financie a teda tie komplikácie všetky by mali byť za oponou. Uh... Ďakujem. Ďakujem, pán Ferrer, za toto vystúpenie. Veľmi povzbudzujúce a a teraz dávam slovo pánovi Julianovi Vetrimu z investičnej e, spoločnosti Tretia e, priemyselná revolúcia. Ďakujem, zdravím vás všetkých, ďakujem za pozvanie a budem hovoriť veľmi rýchlo ak dovolíte, e, o veľmi peknom francúzskom regióne Loire. Tam sa uskutočnila prvá priemyselná e, revolúcia, aj druhá a pred tromi rokmi bolo prijaté rozhodnutie urobiť veľký krok vpred smerom k tretej priemyselnej revolúcii. A E, vlastne v teórii musím povedať, že táto ekonomika sa e, rozvíja vďaka tomu, že vlastne sa nám podarilo riešiť e, problém s energiou. Jednou z víziev a z takých povzbudení v tomto regióne a jednou z iniciatív v, tej, v tomto regióne bolo E, spustenie toho frontu pre tretiu priemyselnú revolúciu. A to je niečo, čo vlastne má podporu Európskej únie vďaka fondu FEDER a e, ďalším e, prostriedkom. Tento fond, tento fond E, vlastne je založený na osi 3 a vlastne e, e, cieľom je používať bezuhlíkovú ekonomiku a v tom, vlastne v tomto v regióne bol nedostatok financií vzhľadom na potreby a bolo potrebné vytvoriť fond Cieľom bolo financovať malé a stredné podniky, nástroje, inovačné spoločnosti, startupy a aj, aj projekty. Takže to je. E, a vďaka tomuto štatútu vlastne sme potrebovali technickú pomoc a expertízu, ktorá by mala pomôcť pri rozvíjaní nových projektov. Budem o tom hovoriť hneď následne. Pokiaľ ide o tú manažerskú sekciu, tak to e, vlastne za tento celý e, proces začal v roku 2015 a e, východiskom bolo, že manažery museli investovať 5000 eur na spolufinancovanie a úspešní e, investori vlastne investovali 5 miliónov eur. Prečo? Pretože e, tí e, minoritní e, akcionári vlastne investovali a vlastne teraz máme e, kap, kapitál, ktorý e, okolo 100 miliónov eur spravuje a e, vlastne je to e, verejný investičný fond a spravuje aj e, unijné prostriedky. Takže jednotlivé etapy vytvárania e, tohto fondu. E, treba povedať, že veľmi to pomohlo regiónu a bolo rozhodnuté, že, že vlastne sa príjme asi 20 miliónov eur na financovanie a v roku 2005, v oktobri 2015 ak, boli vybraní e, manažéri investičného fondu a FEDER eh, udelil 15 miliónov eur a v novembri eh, boli vytvorené potreby 15 miliónov z Federu, 20 miliónov to bol náš investičný e, kapitál a plus sme mali ešte subvencie. Čiže všetko prebiehalo veľmi rýchlo od júla 2015 do novembra 2015, čiže za 4 mesiace. A od decembra 2015 sme už mali vytvorený tento fond. Dnes obraz tohto fondu je taký, že tam máme 12 miliónov 500 až 15 miliónov a e, vlastne máme tam e, e, Európsku investičnú banku, ktorá investovala okolo 20 miliónov eur a ďalej boli tam teda región a vidíte, že tam ďalš, sú tam ďalší aktéry, napriek ktorí dali e, okolo 3 miliónov eur do tohto projektu. A dnes máme veľa privátnych investorov, ktorí prichádzajú za nami a majú záujem investovať peniaze do nášho projektu. A dnes problémom nie je E, zhromaždiť peniaze, problémom je skôr ako investovať. Pokiaľ ide o schému, tak e, tá je taká ako predtým, akurát, že my E, my sme tu využili pákový efekt, pokiaľ ide o investície. My teraz už správujeme 40 miliónov eur, ale s tým pákovým efektom od spoločnosti a od investorov e, máme investičný kapitál okolo 200 miliónov eur, čiže to je 40 krát 5. Cieľ tohto fondu a vlastne na základe toho budeme hodnotení, tak to je najskôr pokúsiť sa dosiahnuť ekonomiku, ktorá bude do roku 2050 založená na 100% na obnoviteľných zdrojoch energetických, zredukovať e, skleníkové plyny a byť efektívnejší o 60%. Rozličné investičné e, priority sa zakladajú na energetickom prechode na prvých štyroch pre, e, pilieroch a e, obehovej ekonomike. A máme tu slnečnú energiu. E, vo Francúzsku je to komplikované, ale predsa len biomasu tu máme, potom tu máme všetko, čo sa týka riadenia, spravovania energie a Máme ďalej, to je tá tzv. smart mobility, máme tu e, a na, na záver tu máme tu e, obeho, obehové hospodárstvo e, bez e, vlastne odpadu alebo s minimálnym množstvom odpadov kritéria, tak najskôr tu máme projekt, ktorý vlastne máme a potom my vlastne investujeme ten rozvojový kapitál. Ja neviem, či vy poznáte, či ste e, poznáte investičné fondy. To sú také investície, ktoré sú zrelé, už spracované, majú svojho správcu, dochádza tam e, k prebytku využívania a je tam potrebné e, posilniť vlastný kapitál a, jeho, a rozvoj vlastného kapitálu. My investujeme do malých a stredných podnikov a samozrejme máme prepojenie na regióny a najmä náš región od de France a cieľom je vytvárať e, pracovné miesta pre tento región. Hlavné charakteristiky sú my dnes E, sme považovaní za takého minoritného akcionára. To znamená, že sme že, že vlastne v spoločnosti máme menej ako 50 vlastníctva, zvyčajne je to 15 až 20 My investujeme v viac menej v dlhodobom horizonte a naša spoločnosť je vlastne investičnou spoločnosťou, takže ale nemáme e, nelimitované, neobmedzené obdobie. My chceme poskytovať peniaze investorom od roku 2007, zatiaľ, e, investorom vracať, začať vracať prostriedky od roku 2027, zatiaľ čo pri klasických investíciách je to dlhšia lehota. A naše prostriedky nám umožňujú e, vlastne vyberať tieto projekty, do ktorých chceme investovať a máme veľké množstvo startupov. E, napríklad niektoré projekty nemôžeme dnes financovať priamo a, a v týchto prípadoch vlastne používame sprostredkovateľov z daného regiónu. Čiže my chodíme a zároveň hľadáme e, prostriedky na investície investície prostredníctvom privátnych investorov aj mimo regiónu. A vidíte, že my môžeme investovať až 10 miliónov eur. S kým? S našimi kapitálovými partnermi. E, tie prvé 3 milióny investícií, ktoré môžeme e, aplikovať, sú povinne E, vlastne orientované na to, že e, tie prvé, prvé 3 milióny sú na e, sú vlastne financované vlastník, vlastníkmi, alebo potom tie ďalšie zdroje sú ďalší, financované ďalšími fi, zdrojmi. A potom rok 2050 tam máme technickú 2005, tam máme technickú asistenciu. V roku 2005 sme vlastne mali ERDF e a to je veľmi ťažké pre nás, pretože to bol špecializovaný investičný e, fond a to nám umožňuje väčšiu mieru špecializácie, diferi, diferenciáciu a pomáha to takisto pomáhať e, investíciám do spoločnosti, kam chceme investovať. E, tieto prostriedky my spravujeme priamo a môžeme investovať až 100 tisíc eur na jednu spoločnosť a na jeden projekt a túto technickú pomoc chceme využívať predtým, ako budeme investovať do nejakej spoločnosti. To znamená, že najskôr investujeme a potom chceme vidieť e, naše milióny z PNR. Ale my, to, my vlastne túto, e, toto financovanie robíme predtým. A vlastne tie spoločnosti musia predkladať také projekty, do ktorých my chceme potenciálne investovať. Takže vidíte, máme tu dva, dve časti. Je tam podpora. Na jednej strane sa snažíme pomáhať rozvíjaniu týchto projektov, ale dnes vlastne ako používame z tejto veľky okolo 200, 200 miliónov na projekty, ale potom takisto sa venujeme aj vyhodnocovaniu projektov. To znamená, aký bude dopad v rám- na ekonomiku v rámci tretej priemyselnej revolúcie aké tam bude prepojenie e, z, e, napríklad na životné prostredie, emisie CO2 a tak ďalej. Takže, tak, takže ciele. E, my sme e, vlastne aktéry v oblasti investičného kapitálu a potrebujeme samozrejme všetky zložky na náš rozvoj. E, my máme e, trošku dlhšiu lehotu ako klasické investičné fondy a napríklad po, po roku 4AI pripomínam, že fond bol vytvorený v decembri 2015 a my sme vlastne vytvorili všetko na novo. My sme e, vlastne vybrali 110 projektov k prepojení na tretiu priemyselnú re, revolúciu a tento región Francúzska a my sme skutočne urobili veľký pokrok so siedmimi spoločnosťami, e, kde vlastne sme vytvorili náš konzultatívny výbor, navrhovali sme im expertov aj akcionárov a tieto projekty, potom keď boli schválené, my sme tam e, vykonali dve investície. E, tieto projekty boli na... E, jednak teda jeden bol dlhodobý a prvé, prvá investícia bola Drekan v roku 2016, volá sa to Drekan e, a to je vlastne navíjanie elektromotorov. A, a vlastne to znamená, že vy keď sa opravuje nejaký motor, tak vlastne ten motor môže byť e, opätovne využitý e, a napomáha to obehovej ekonomike. A po druhé, táto spoločnosť E, musí byť buď v niektorom francúzskom regióne, alebo e, musí e, vypracovať nejaký projekt v niektorom z francúzskych regiónov. A ak nebude mať toto prepojenie, tak potom to bude potrebné vlastne zrušiť alebo rozpustiť. Takže toto sú naše aktivity kde vytvárame pracovné miesta, pretože my zamýšľame o 5 rokov vytvoriť 60 pracovných miest a my už tu máme 10 miliónov investícií, aby sme mohli e, vlastne investovať do týchto nových aktivít. A to sú všetko vlastne investície, E, ktoré sa blížia e, kde, kde k 5 násobku, pokiaľ ide o dlhy a zdroje. Druhá spoločnosť, do ktorej sme investovali, asi pred mesiacom sa volá Astradek, to je spoločnosť, ktorá má obrad 15 až 20 miliónov, je e, vo francúzskych regiónoch, má sídlo a venuje sa recyklovaniu odpadu je to veľmi dôležité pre miestnu ekonomiku, ktorá sa, začala veľmi, e, ktorá sa veľmi rozvíja aj v dôsledku toho externého rastu. A vlastne tieto projekty boli predložené tomu investičnému e, výboru. päť ďalších sa teraz študuje a vyhodnocuje. A sú tam teda, napríklad je tam jeden projekt ohľadne metanizácie, to znamená, to je projekt, ktorý je spojený s obehovým hospodárstvom a úsporové energie a potom tretie opätovne e, znovu využívanie e, tepla, e, tepla živočišného, ktoré sa potom bude využívať v priemysle. A to je veľmi dôležité pre celý región. Takže to sú projekty, ktoré my rozvíjame aj vďaka vlastne pomoci týchto fondov. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ah, monsieur merci, Ďakujem, pán Votre. Ja si myslím, že teraz tí, ktorí vás pozorne počúvali, už vedia všetko, pokiaľ ide o kap 3RI er a ja mám pocit, že keď som vás počúval, že sme pred, eh, nejak, pred nejakým malým FSI regionálnym, ktorý je orientovaný k tretej priemyselnej revolúcii. Ale e, mne, ja si myslím, že to úplne súvisí s tým regionálnym prispôsobením modelov, ktoré sa rozvíjajú na celoeurópskej úrovni. A teraz dám slovo viacerým kolegom. Už tu máme kolegu Olbrichta, pán Maňka a pán Fernández takisto požiadal o slovo. Ja dávam teraz slovo pánovi Fernandezovi, nech sa páči. Ďakujem, ja budem veľmi stručný. Cieľom pomoci FCI by mal byť e, dodatočný, adicionálny. To znamená, že tieto projekty sa nemôžu vystavovať veľkým rizikom, ale keď tam nie je riziko, tak potom tam vlastne nedochádza k adicionalite. Ja si myslím, že je tu taký zmetok medzi možnosťou E, prepojiť branding s e, e, koheznou politikou a preto moja otázka je adresovaná komisii práve aj po vystúpení Jana Olbrichta. Členské štáty v partnerských dohodách už majú možnosť vytvárať investičné fondy z finančných nástrojov a ja si myslím, že je tu niečo, čo by bolo zlé a síce kombinovať to áno, ale e, brať peniaze z koheznej politiky, aby sme ich prelievali do FSI, hovorím nie, pretože to by dalo možnosť e, e, tak takej veľmi rozlišovacím postojom a bolo by možné povedať, teraz používaj ty fondy ako chceš, zober tento fond z kohéznej politiky, presuň ho do nejakého finančného nástroja, ak chceš, aby tento projekt bol prijatý. Ja neviem, či je to tak, ale ak je to tak, tak potom by to bolo e, skutočne veľmi zlé, bol by to veľmi zlý nápad. A keď hovoríme o možnosti flexibility, tak členské štáty tu hovoria, že áno, ja teraz potrebujem posilniť môj e, nástroj regionálneho alebo E, národného financovania. V tomto prípade by som povedal áno, ale to by bola vôľa a nie žiadne vnúcovanie, e, pokiaľ ide o riadenie FSI. Komplementarita, aby sme dosiahli synergiu FSI a takisto aj iných finančných nástrojov ako aj e, kohéznych nástrojov a štrukturálnych fondov. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, ale otázka tu stojí, o čom tu my teraz hovoríme. Ak máme brať peniaze z kohéznej politiky a dávať ich do FSI a e, keď bude FSI hovoriť, ako používať peniaze, ktoré sú venované na koheznú politiku, ja si myslím, že to je zásah, ktorý nemôžeme akceptovať. A ďalšia otázka. Aký je dôvod zlého vykonávania, zlého plnenia štrukturálnych fondov teraz? To je pravidlo M plus 3, ako často hovorí komisia. Keď hovoríme o zjednodušovaní, tak ja tam mám vždy strach, pretože ako vidíme, v každom viacročnom finančnom rámci hovoríme o zjednodušovaní a potom veci len komplikujeme aké je zjednodušenie, e, ktoré by sme mali urobiť teraz a čo najrýchlejšie, aby sme zlepšili toto zlé plnenie fondov, štrukturálnych fondov. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo nášmu kolegovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým prednášajúcim, pretože všetky tieto prezentácie boli e, vynikajúco rozdielne, ale sa aj vynikajúcim spôsobom doplňali. A myslím si, že práve tou rozdielnosťou sa ozrejmila ešte jedna vec, pretože ja si myslím, že my tu v Európe sa snažíme o kvadratúru kruhu a nebude to fungovať, e, pretože aj to, čo povedal pán Nunes, Nemôžeme zároveň hovoriť, že chceme stanoviť jasné pravidlá, že všetko musí byť jasne kontrolovateľné a dokumentovateľné. A potom máme rôzne orgány, ktoré to skúmajú a potom sa poviem, po, po, potom povieme, že chceme na výsledok orientovaný rozpočet, aj ten chceme ešte potom e, skontrolovať a myslím si, že, myslím si, že temer nikto z nás by nesúhlasil s tým, aby sme preskúmavali tie staré postupy, ale keď to chceme skombinovať, tak nakoniec budeme mať vlastne dva postupy kontroly. A v konečnom dôsledku to nebudeme len komplikovanejšie, ale bude to všetko aj zhoršené, pretože toto sú v podstate e, prekážky, ktoré musíme prekonať mentálne, musíme e, sa vžiť do e, kože tých ľudí, ktorí takýto program musia realizovať. A potom, keď sa budú báť, že tam urobia chyby, tak e, potom to vlastne nechajú tak, pretože je to jednoducho príliš komplikované. Ja si myslím, že musíme si jasne uvedomiť, keď budeme mať stále viacej ústupkov a chceme viacej financovať, tak všetko to bude komplikovanejšie a potom v končnom dôsledku to bude zvýšená byrokratia a podľa mňa je to nereálne. To je e, sen. Takže naozaj musíme otvorene diskutovať o tom, kde môžeme prispieť pridanou hodnotou my ako Európska únia. Na to sa zameriame, ale musíme mať aj dôveru v členské štáty, pretože musíme akceptovať, ako to oni potom reagujú realizujú. Ale potom nemáme konať tam, kde máme pocit, že toto členské štáty môžu urobiť aj bez nás. Prečo by sa tam mala Európska únia do toho miešať? Takže toto by bol nás príspevok k zníženiu byrokracie. A ešte jedna vec, to ide tým istým smerom, Máme staré postupy, ako financovať rozpočet, napríklad priame investície, výdavky, ale aj záruky. Už desiatky rokov sa to takto uplatňuje, ale teraz e, Tuto komplikujeme aj náš rozpočet, pretože tu máme neustále nové nástroje, ktoré vymýšľame a prečo? Prečo to všetko, čo financujeme cez EFSI, by sme nemohli e, financovať cez EIB, veď predsa aj predtým sme už mali takéto financovanie. A keď hovoríme, že chceme financovať určité politické oblasti, tak musíme poskytnúť na to prostriedky. Ale teraz tu argumentovať nejakými pákovými efektami a navýšením a neviem čo. My sme už veľmi veľa diskutovali o adicionalite, ale nepočul som žiadne zdôvodnenie, ktoré by ma uh, presvedčilo, na čo máme túto adicionalitu. To je jednoducho chiméra, ktorú naháňame a potom mm, to bude naša vina, keď to takto schválime. Áno, zjednodušenie áno, ale to znamená, že musíme zmeniť paradigmu. A e, nesmieme ísť tými starými cestni, cestičkami, dúfajúc, že objavíme niečo nové. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Mani. No, veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať všetkým rečníkom za ich prezentácie. Ospravedlňujem sa, že budem o 15 minút musieť opustiť túto miestnosť pretože idem na hlasovanie, ale e, práve čo povedal pán Škorňa, to sa mi veľmi páčilo, tá prezentácia. A úplne súhlasím aj s pánom Nunezom Ferrerom, pretože naozaj máme veľmi komplikovaný rozpočet a v konečnom dôsledku e, vlastne ani nevieme zodpovedať na úplne jednoduché a základné otázky čo naozaj chceme dosiahnuť a čo sme dosiahli a či chceme prepájať európsky rozpočet a európsku stratégiu. Toto naozaj nie je jednoduché vytvoriť toto prepojenie. A keď máme strategický dokument Európa 2020 a teraz pripravujeme ten nový dokument Európa 2030, musíme mať jasné prepojenia na rozpočet. A čo robíme v rámci rozpočtu? aby sme dosiahli tieto ciele, ktoré sme si vytýčili v strategickom dokumente. A toto naozaj nie je jednoduché e, vytvoriť tieto prepojenia medzi týmito dvoma dokumentami. Takže mali by sme zistiť alebo nájsť možnosť reformácie rozpočtu tak, aby bol zjednodušený a tiež bude potrebné zamerať sa na to, ktorí sú príjemcovia. Pretože príjemcovia, aby mohli jednoducho e, riešiť tieto postupy, ktoré sú stanovené na e, európskej úrovni. Čiže povieme si, že toto je, e, toto je projekt a odpoveď na všetky otázky k tomuto projektu nám dá táto jedna inštitúcia, tento jeden orgán. Ale momentálne sa k tomu ešte ani len nepribližujeme. E, pretože ani komisia nevie zodpovedať, čo je možné financovať z čoho, pretože je tu tak strašne veľa zdrojov, ktoré sa zameriavajú na jednu vec. E, vy ste nám e, povedali príklady pre malé a stredné podniky, ale aj inovátori, občania, všetko je to, to, všetko je to to isté, je to všetko príliš komplikované a tí, ktorí sú nositeľmi projektov a tí, ktorí musia robiť niečo v tomto pokiaľ ide o dosiahnutie výsledkov a cieľov. Čiže ak tento prístup do budúcnosti nezmeníme, tak sa ešte vzdialíme od, realite, od reality a od občanov. A toto by sme naozaj mali zmeniť, pretože naozaj musíme byť praktickí, musíme sa priblížiť občanom a musíme nájsť praktické eh, riešenie eh, reality. A ja úplne s vami súhlasím a súhlasím aj s tým, že by sme naozaj mali začať e, veľmi starostlivú diskusiu o tomto. No a potom ešte jedna vec, ktorá sa tohto tiež týka. E, to je ten vplyv my vždy vlastne s týmto rozpočtom len hasíme malé ohne. My len hasíme e, malé a malé ohniska. My máme, my, my všetci bojujeme za projekt, keď máme e, potom e, dostaneme financie z toho, ale, ale toto je naša reakcia na hospodárskú krízu. A je to naozaj niečo, čo e, potrebujeme mať riešené takýmto spôsobom v európskom rozpočte. Čiže to je vlastne taký zásah, zásah riadenia v dôsledku hospodárskej krízy. Toto robíme našim rozpočtom. A e, potom aj tá posledná diskusia, ktorú sme mali v parlamente, bola, ako využiť koheznú politiku na riešenie týchto problémov. Áno, my naozaj musíme identifikovať tieto ohniska, ale rozpočet je rozpočet, e, rozpočet je tým nástrojom, ale máme to naozaj robiť takýmto spôsobom. E, takže naozaj sa uberáme zlým smerom. A keď hovoríme o tej kombinácii, tu sme trošku váhaví. Tá kombinácia FC a SIF pretože už tam nevidíme dôvod. Prečo? Zo začiatku, keď sa zavádzal FC a keď Európska komisia toto vysvetlovala, tak nám povedala, že toto bude, toto bude zamerané len na súkromné investície, vysokorizikové projekty a teraz tu máme zrazu kombináciu a bez tejto kombinácie by sme nepostúpili v koheznej politike. Takže ja som expertom na rozpočet a v Chorvátsku som sa zaoberala rozpočtovými otázkami, pracovala som na ministerstve mm, financí 15 rokov, takže viem, ako to chodí. Áno, takže naši experti by vám eh, mali pomôcť, aby ste sa v tom zase lepšie orientovali. Slovo má teraz kolega Van Nistelrooy. Ďakujem. Mohol som si počuť len časť prezentácia. Mám eh, E, tie presvitky e, vytlačené pred sebou. Ja som veľmi pozitívne naladený. Je to veľmi rozvinutý e, spôsob plánovania, pokiaľ je tu sprihnenú kooperáciu v našich regiónoch. My to vieme riadiť, ale v Bulharsku, v Rumunsku je to jednoducho úplne iné. Tam nemôžete mať takéto požiadavky. A z môjho pohľadu naozaj by sme mali vnímať rozdiely v Európe. Takže e, ja som pozitívne naladený, pokiaľ e, si budeme jasne uvedomovať rozdiely v Európe. A e, to, čo je tu dôležité, je teritoriálna dimenzia. Nejde o to, aby FC nejakú čerešničku na tortu dala tam, sem či onám bez nejakého prepojenia. Ehm, máme tu regióny, e, dlhodobé e, plány e, rozvoja. Potrebujete, aby ľudia boli experti v novej priemyselnej revolúcii. Tá bez ľudí fungovať nebude. Takže taká, potrebujeme takéto integrované horizontálne plánovanie v mestách a v regiónoch, ktoré sú e, základným predpokladom pre e, tvorbu bohatstva. A potom Eh, celá táto téma Omnibus. Eh, jeden z bodov, prečo sme povedali komisii nie, nie je eh, nutne, ani preto, že beriete z obalu členských štátov peniaze a dávate naspäť EIB. Dôverujte viac členským štátom a dajte im možnosť tam, kde to je možné, kde je tam potreba, aby využili E, skôr tieto nástroje týkajúce zdieľania e, e, rizík. Možno by to bolo skôr v súlade s grantmi. V prípade napríklad sociálnych cieľov sa vám to nepodarí s týmito dlhodobými nástrojmi na zdieľanie rizik. Takže dajte viac možností členským štátom, aby tie si mohli zvoliť svoju mieru spoločne s mestami a s jednotlivými zainteresovanými e, stranami, ktorí sú spolu investormi, aby si sami zvolili tú e, správnu úroveň a rozhodli, ako využívať tieto e, typy nástrojov FC. Takže malo by to ísť z dola nahor. Nemôžete povedať, každá krajina musí využiť časť toho potenciálneho koláča FC. Nie, nie. Malo by to byť naozaj šité na mieru a raz a navždy treba skončiť s e, touto e, e, hlúposťou, e, hovoriť stále o tomto blendingu, o tom zmiešavaní. Nástroj FC môže niečomu pomôcť, ale blending to je šialené. E, vytváranie synergie niekedy je dôležité mať 10-ročný rozvoj pre niečo priemysel jednoducho potrebuje napríklad 10 rokov času na to, aby mohol niečo vyvinúť. Takže regionálna dimenzia, časová dimenzia je dôležitá, diverzita v Európe. Ak sa budeme snažiť stále to všetko len zjednodušovať, nie je to až také jednoduché. A nemali by sme skončiť v situácii, že Európa e, bude všade rovnaká. To nie je možné. Niektoré krajiny sú trošku popredu e, pri takomto financovaní. Tam vidíte, že tam oni to už robia. Oni nepotrebujú FC Holandsko e, úprimne povedané, to nepotrebuje. Nuž ale bolo vymyslené, no tak my to využívame kapitálový trh by veľmi pekne vedel žiť aj bez EFSI ale nemali by sme e, e, napríklad Sicílii vnúcovať e, takýto rovnaký postup, pretože oni sú niekde úplne inde. Cieľ na rok 2020, ha, to som veľmi rád. Bolo by treba sa naozaj pozerať dlhodobo do ďalekej budúcnosti. To by ma potešilo. A mohol by niekto e, zareagovať na e, moje želanie, no to by ma veľmi potešilo. Ďakujem za vaše vystúpenie a za vašu poslednú interpeláciu. Chce niekto reagovať? Pán Maňka, nech sa páči. moment, moment, sorry, sorry. Moment, moment. Ďakujem, pán predseda. Možno si ak si pozrite projekty pre FC, tak sa stali aj také veci, že niektorá krajina si chcela vybudovať diálnicu, tak vložila do FC 95% prostriedkov a FC dal 5% prostriedkov a tú diálnicu by bola stávala aj bez tých 5%, iba ich tam dala, získala ďalších 5% a vznikol pakový efekt 19. To znamená, že tie tri Ačka <laughs> potom, potom tam ostávajú. Niečo podobné som spomínal, keď sa vo Francúzsku zateplovalo 40 tisíc bytov a domov, tak zateplovanie neviem, či celkom je projekt, ktorý je nejaký taký, ktorý by sa nedal zrealizovať bez EFSI, lebo to je normálna komerčná vec a je tam návratnosť, keď sa tie peniaze rýchlo vrátia. A preto súhlasím aj s pánom Nistárojom, e, keď hovorí vlastne o tom prelínaní tých fondov, ale mali by sme povedať urobme nejaké riešenie. A my sme ho aj navrhli pri tom omnibuse a verím, že aj, e, keď ja som komunikoval samozrejme aj s regionálnym výborom, a tam by mohla byť taká vec, že nie každý štát dokáže minúť všetky kohezné peniaze, tak tie, čo neminie, tak zabezpečme, aby neprepadli, ale aby sa presunuli, a to dneska podľa našich pravidel, ktoré máme, je možné, aby sa pre, pre, presunuli do nejakého fondu a potom nech ten členský štát s tými peniazmi urobiť to, čo povedal pán minister, čo uzná za vhodné a môže ich použiť na financovanie FC, ale mali by tu byť jasné pravidlá, lebo nemáme ešte pravidlá pre FC 2, mali byť, byť jasné pravidlá, čo to vlastne je. A tie peniaze naozaj, ja si myslím, že aj použijú niekedy na financovanie e, eh, EFSI. Ale to FC by malo mať naozaj to, čo sme na začiatku všetci si želali, že aby to bolo nejaká naozaj investícia, ktorá by sa neuskutočnila keby sme neznášali isté rizika a neísť do nejakých komerčných vecí. Aby sa nám nestalo to, že my budeme financovať z EFSI alebo bez EFSI tie isté investície, to by bolo ako veľmi zlé. Toto musíme e, nejakým spôsobom vyriešiť. Ďakujem. Ešte jednu poznámku, pán predseda. Pán Ferrer spomínal, a ja s ním súhlasím, že keď budeme zjednodušovať pravidlá, že aby to bol jeden audit. Budeme mať akreditované auditorské organizácie po celej Európskej únii, aby tá akreditovaná inštitúcia e, auditorská, keď to uskutoční, tak aby už bol pokoj, aby sa nemuselo ísť ďalej, to áno, ale mali by sme pre komisiu ponechať nejakým spôsobom možnosť, že ak si bude mať nejaké pochybnosti, aby ešte mohla ona nejakým spôsobom dodatočne nejaký audit uskutočniť ako, ako v prípade nejakých, nejakých pochybností. To je, to je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán Maňka. A teraz dávam slovo kolegovi Janovi Olbrichtovi. Ďakujem, mali sme uh, možnosť vypočuť si naozaj veľmi zaujímavé príspevky. Nebol to naozaj business as usual, ale naozaj veľmi konkrétne uh, prvky, o ktorých musíme diskutovať uh, v budúcich dňoch a mesiacoch, pretože musíme diskutovať o novom viadočnom finančnom rámci, o nových prvkoch politiky súdržnosti. A ja myslím, že tu máme niektoré prvky, ktoré eh, sú pre mňa veľmi podstatné a musíme ich spomínať v diskusiách. Nemôžeme sa pohnúť ďalej bez dôvery, vzájomnej dôvery. Musíme dôverovať členským štátom, aj e, e, záverečným príjemcom musíme dôverovať, zjednodušovať a potom ďalej kontrolovať, ale veľmi jednoduchým spôsobom. Bez dôvery to nepôjde. A veľmi často tu máme situáciu v Poľsku, e, hovoríme, možno aj v iných krajinách, že nemôžete mať koláč a, aj ho zjesť chceme mať jednoduchý tyst, e, systém a, a rozpočt vychádzajúce e, z výkonnosti, je to len slogan, alebo naozaj a, e, to chceme zrealizovať. Ak sú to konkrétne návrhy, nuž tak žiaľ Bohu je to pasca. A toto je teda taký ďalší prvok. Ako povedal Lambert, e, jednoducho, samozrejme, sme za komplementaritu, synergie, integrovaný prístup, ale naozaj seriózne sme proti akému e, akémukoľvek blendingu, samozrejme, ke, potom to e, nás povedie iba do pasce. A naozaj potom ľudia pôjdu do iných e, generálnych riaditeľstiev a, a ako zvyčajne budú kontrolované e, každým. A e, keď dnes e, diskutujeme o omnibuse, nie je to tak, že dnes nechceme mať tento vzťah s FC, ale omnibus bol vytvorený za účelom zjednodušenia pred e, teda ešte koncom tohto e, finančného obdobia. Nie je tu pre budúce obdobie, ale ak tu ho máme mať teraz, tak potrebujeme mať jasné pravidlá medzi EFSI a ESIF. Nie pre budúcu finančnú perspektívu, ale pre e, to, čo je teraz, pretože projekty tu už prebiehajú. Keď e, si vypočujete jednotlivých zástupcov e, komisie, my sme tu na obmedzený čas, ale z jednotlivých teda generálnych riaditeľstiev, ich cieľ je jasný, stiahnuť peniaze z politiky súdržnosti. To je absolútne jasné. Takto postupujú pretože je to dobrý zdroj peňazí a tieto peniaze nie sú využité. Keď tieto peniaze nie sú využité, tak ich možno môžeme zobrať a dať e, tie prostriedky do EFSI, ale toto nie je e, tá myšlienka za EFSI. Nie je to e, o komplementarite. E, keď chcete mať to jednotné kontaktné miesto, niekto chce e, zrealizovať nejaký projekt, e, no, z akého balíčka môžem získať peniaze, potrebujem informácie, dobre, ale to jednoducho, čo si môžeme vziať z tejto diskusie, je, že dôvera je naozaj zásadná, zjednodušme systém, ale treba vychádzať z toho, že musíme mať dôveru v našich partnerov. Pretože nemôžeme mať, e, e, nemôže nám chýbať dôvera našich e, partnerov a zároveň zjednodušovať. To nie je možné. Takže nie blending, ale komplementarita. Toto je teda niečo, o čom by sme mali naozaj uvažovať a odpoveď, pokiaľ ide o FC, e, áno, zabezpečme komplementaritu, doplnkovosť, ale nenahrádzajú politiku súdržnosti. A hovoríme tu dva roky o, o systéme politiky súdržnosti. Na začiatku e, tohto vodného obdobia nám prišlo FC, systém bol hotový, pripravený. Lambert bol spravodajcom pre Všeobecné nariadenie súdržnosti, ja som bol spravodajcom pre RDF. A v určitom momente sme sa e, e, jednoducho e, našli v situácii, že sme boli konfrontovaní úplne novým nástrojom, ktorý vstúpil do systému a vystala otázka, ako zabezpečiť, aby to navzájom dobre fungovalo. Myslím, že by sme mali byť veľmi opatrní, pretože máme tu ešte stále roky 2017, 18, 19, 20. Musíme zabezpečiť teraz, aby to fungovalo a nie, aby sme tu mali nejaké politické ciele. Takže bolo to veľmi plodné pre nás a mali by sme sa snažiť to pretaviť do nejakej konkrétnej analýzy, neísť cestou ideológie. Ďakujem. Uh, Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Žiadne nové otázky. Dobre, takže teraz dám možnosť eh, členom panelu expertov, aby reagovali na na, našich, na naše otázky. Asi začnem e, v opačnom garde. Tak pán Votren môže niečo doložiť a potom, potom pôjdeme za pánom Unesom Serenom a e, českému zástupcovi a tak ďalej. Pán Votren. My v teréne skutočne máme, hovoríme o projektoch pre podniky a vidíme, že podnikatelia a tí, ktorí vlastne vlastnia projekty, majú problémy pri kontaktovaní alebo pri hľadaní kontaktov, keď chcú získať peniaze z EÚ. Keď máme investičný fond, tak povieme, áno, máme tu finančné prostriedky, ktoré je možné priamo investovať. E, to už tú situáciu potom zmení. Ja nepoznám všetky tie vzájomné prepojenia finančných zdrojov v Európe, takže to je mm, moje vystúpenie. Ďakujem a teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi. I mean... Mám len niekoľko drobných pripomienok. Predovšetkým toto je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa vyhli simplifikácii pre komplikáciu, teda aby sme nezjednodušovali tak, že to skomplikujeme. A pretože to nám zvýši chybovosť, e, a ktorá je dvorom auditorom e, veľmi interpretovaná, teda interpretovaná tak, že niektoré z týchto chýb e, vznikajú tým, že e, si zle ľudia vysvetľujú pravidlá, pretože tie boli pravidlá, ktoré menili pôvodné pravidlá, takže toto je jedna z tých vecí, ktoré sú skôr na škodu. No a potom ďalšia vec, e, ktorá je tu dôležitá. Ja pracujem na výskumných projektoch a čítal som správu Dvora auditorov k Horizontu 2020 a oni povedali, že niekedy sa nedá presne skontrolovať, mať e, e, tie e, pridelené sumy a ja viem, že títo, že, že títo ľudia nikdy nespra- nepracovali na výskumnom projekte, pretože uh, tam to kontrolovali pondelky, ale my niekedy, my niekedy pracujeme my niekedy pracujeme celý víkend a potom kde máme tie hodiny dať, tak sme ich dali do pondelkov. A keď máme e, nejaký cieľ, keď sa zameriavame na výsledok, tak potom ten výsledok je e, daný, pretože my konkurujeme v cene. Preto musíme poskytnúť túto cenu. A, a ako to dosiahneme, prosím, to nie je vaša, vaša vec. Čiže my máme tieto časové harmonogramy a tam je to potrebné zaznamenať a máme inovačné projekty. Teda inovácia to je niečo, čo v sebe nesie rizika a neistotu. A potom ako toto potom ako splniť túto povinnosť, pretože nie je k tomu daná realita a pretože títo ľudia z toho kontrolného týmu nemajú predstavu o tejto realite, pretože vôbec nevedia, ako to chodí v, v skutočnosti. A oni len povedia, že áno, zaplatíme im alebo nezaplatíme. To je nočná mora pre nás. A oni potom povedia, že musíme lepšie kontrolovať pondelky tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú týchto projektov. A to je problém, pretože tam máme fiktívnu prácu pre fiktívnych ľudí vo fiktívnych e, časových harmonogramoch a to je práca, ktorú robíme. E, to je len taký jeden príklad. A samozrejme, že je tam potom e, vysoká chybovosť, potom tá chybovosť je e, vysoká a potom z toho robia veľký problém, pretože jednoducho tieto časové harmonogramy, tieto formuláre nie sú správne vyplnené. Toľko z mojej strany. A z mojej strany tiež niekoľko pripomienok. E, po tejto diskusii som sa úplne stratil v, tej, v tom svete FC. Ani pre nás to nie je celkom jasné, ako to prebieha, najmä pokiaľ ide o čisté teda ten čistý a základný cieľ sa nezmenil, keď sa zameriavame na e, výsledky a naozaj by sme boli radi, keby sme mali nejaké podrobné hodnotenie e, k tomuto FC a potom budeme na to reagovať a Eh, keď sa, to, keď sa v tom bude, či to, je, či to stojí za to, aby sa v tomto pokračovalo. No a potom aj ďalšie nástroje, nielen FC, pretože tá pravidelná otázka predtým, než eh, načrtneme rámec do budúcnosti, my máme toľko nástrojov, my máme toľko pravidel a požiadaviek, a bolo by dobre, keby sme mali naozaj krátky zoznam toho, čo je potrebné splniť. A keď sa pozriete na koheznú politiku, tá je preplnená pravidlami. A sú tu rôzne pravidlá a požiadavky. A tie, tieto sú však tematicky podobné. Máme napríklad iniciatívu pre zamestnanosť mladých, máme e, CEF a to všetko vyplýva z týchto kohezných e, fondov pôvodne. Takže mali by sme trošku o tom podistikovať, či toto zjednodušenie tiež neznamená aj zníženie počtu iniciatív, pretože tu máme jasné zdroje, možno aj jeden, neviem, nevadí. No a to je prepojené aj na definíciu synergie v usmernení, pretože tam sa hovorí, keď, e, sa, keď e, e, nesplnia túto podporu tie centrálne riadené fondy, tak to financujme z FC. Čiže tu zoberieme peniaze odtiaľ, odtiaľ a kombinujme to. Či teda ide o meké alebo tvrdé investície. Takže toto vyplýva z tej definície synergie a potom je tu otázka, čo je synergia a čo je komplementarita. A keď si toto správne nezadefinujeme, tak sa v tom stratíme. A kohezná politika je politika, ktorá má výsledky. Možno teraz to nie je až také jasné, pretože ten pokrok je pomalý, ale uh, tu sú aj tie zdroje a je to vlastne komplikované. A naozaj by sme to mali zhodnotiť a zjednodušiť, tak ako som to povedal v mojej prezentácii. E, takže toto je tá najviditeľnejšia politika, keď občania vedia, o čom hovoríme. Takže myslím si, že toto je tá zásadná otázka, aby sme to zjednodušili, aby sme e, zredukovali tie nástroje, aby sme sa naozaj zamerali na to najdôležitejšie, na výsledky a tak ďalej. No a pokiaľ ide o tú chybovosť, keď vidíte chyby v koheznej politike a porovnáte to s rozšírenými investíciami a pridelením prostriedkov, e, tak to nie je taká veľká tá chybovosť a z toho sa môžeme tiež po, poučiť pretože tá chybovosť je vždy preto taká vysoká, pretože tie systémy sú príliš komplikované, potom sa tam ľudia stratia, tie, tie vysvetlenia, potom je tam strašne veľa ľudí, ktorí na tom pracujú. A to tiež vedie k nedorozumeniam a k chybovosti. Toto musíme zmeniť. Ďakujem. A na záver pán Vandreska v mene komisie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže ja by som sa najprv mm, vyjadril k tomu, čo povedal pán e, Fernández a k jeho otázkam. Áno, naozaj tieto partnerské dohody členské štáty naznačili, že toto budú využívať v rámci štrukturálnych fondov. Nehovorím teraz o EFSI a finančných nástrojoch, čiže máme 24 členských štátov a títo plánujú využiť 20 miliárd e, eur, čo je dvojnásobok e, porovnaní s minulosťou, ale znamená to, že viac ako 300 miliard eur musíme dať stranou ako grantia. Potom tu máme ďalšie nástroje, regionálne nástroje, ktoré sa napríklad EIB ich riadi, alebo vnútroštátne sa riadia na národnej úrovni. Takže to, čo navrhujeme my, a teraz sa vrátim k tomu, čo som už viackrát spomínal, e, kombinácia ESIF a EFSI v omnibuse. Opäť opakujem, že čo my navrhujeme je kombinácia článok, článku 39, čo znamená, že tie peniaze ostanú v rámci koheznej politiky. A to nebude vychádzať mimo túto politiku a to je e, kombinácia FC a SIF, ale nikto nie je povinný to robiť. Nikto to nemusí tieto dva kombinovať, keď nechce. A tie peniaze ostanú v rámci koheznej politiky. A prečo je to vhodné? Teraz nehovorím o FC a potom to, že FC má 3 A rating zo strany EIB. Ale tuto sú naozaj tie potreby a štrukturálne fondy tieto potreby všetky nepokryjú. Ale ak by sme mali možnosť kombinácie týchto dvoch fondov, a týmto by sme zvýšili dopad, pretože na základe tohto nariadenia je možné, že keď sa tu kombinujú FC a SIF, je, tak je tu páka 4, to znamená, že keď investujeme cez ESI 1 euro, tak ďalšie 3 eurá musia byť zo súkromných zdrojov. Takže tuto príde k zvýšeniu, ale zo strany členských štátov sú tam aj určité garancie a keď to niekto chce robiť, nech sa páči, môže to robiť. Niekto nie je povinný to robiť, ale keď chcú, nech sa páči. No a potom v mm, neposlednom rade v tých menej rozvinutých krajinách vidíme, že ak tam poskytneme takéto finančné nástroje, toto je naozaj pre e, verejnú správu veľmi komplikované a keď by túto svojou expertízou bola nápomocná Európska investičná banka, tak by to bolo dobre, pretože inak možno, že vôbec nebudú mať možnosť tieto finančné nástroje využívať, lebo nie sú toho schopní. A keď potom do toho vstúpi EIB a vie im pomôcť, tak prečo nie? Prečo nemôžeme ísť cez EIB? Takže toto všetko má svoje výhody aj pre tých, ktorí e, vlastne, toto to, to, to je z toho e, pohľadu tej koheznej politiky, to, to nie je len o to, aby sme uh, napomáhali EIB, aby si ponechala uh, svoj rating trojité a, a potom uh, M plus 3 pravidlo. Uh, čo môžeme urobiť? V rámci súčasného programovacieho obdobia buď na reálny už neurobíme nič, ale mm, možno, že toto nebudú akceptovať členské štáty, prečo by e, mali by ísť z N plus 3 na N plus 2, možno, že to bude prísnejšie. Čiže jediná vec, mm, čo môžeme urobiť teraz, veľmi podrobne pozorovať, aby sme pomohli, poskytli podporu, ak je to potrebné, ak sú tam nejaké a, administratívne problémy, v dôsledku tohto, čo, ktoré, ktorý dôsledkom je pomalá implementácia a potom aj ten výber projektov. Tieto čísla, ktoré sa týkajú výberu projektov, tie by sa mali naozaj veľmi rýchlo potom e, posunúť do Bruselu, aby sme vedeli, že na rok 2017 budeme schopní splniť naše očakávania a to, čo my nazývame výkonom rozpočtu. Čiže či to budeme schopní urýchliť, alebo aby to členské štáty mohli využívať, ale e, na toto programovacie obdobie už nemôžeme E, zmeniť pravidlá, ale na nasledovné programovacie obdobie to je jasná záležitosť, že to sa musíme tomu venovať. Takže to je môj osobný názor. A možno, že ešte slovko či dve e, k tým výsledkom a k tomu, tomu tým, tu opäť máme možnosť využiť systém, ktorý bude menej založený na výsledkoch. Čo to bude znamenať? Že budete sa musieť vopred dohodnúť na cieľoch, za ktoré budete v končnom dôsledku platení, ale platíte na základe určitých dosiahnutých cieľov, ale členské štáty, aby som to povedal tak mierne, nie sú tým príliš nadšení, pretože E, ako náhle dostanete navrátené tieto prostriedky na základe, na základe výdavkov, e, tak ste, áno, tak ste spokojní, že dostanete svoje peniaze naspäť. Ale čo, keď potom tieto výsledky nedosiahnete? E, keď je tam veľmi veľa faktorov, ktoré môžu byť prekážkou a potom tieto prostriedky nedostanete vrátené. Takže do budúcnosti Nevidím tu možnosť, že by sme sa úplne odčlenili od návratnosti alebo respektíve e, zaplateniu tých e, skutočných nákladov. Môžeme to využiť, tento e, cieľovo orientovaný prístup v niektorých oblastiach, v niektorých krajinách, ale paušálne v rámci celej koheznej politiky neviem, či to bude možné. Keď napríklad postavíte nejakú cestnú komunikáciu, tak presne viete, aké sú náklady. No a neviem si predstaviť, že by niekto povedal, niektorý členský štát, že áno, komisia mi bude e, platiť určitú sumu za každý e, kilometr a keď budem mať 100 kilometrov, tak dostanem túto sumu, pretože my vieme, že my máme pôvodný odhad a potom samozrejme sa nám to zvymkne spod kontroly, potom to bude príliš drahé, čiže určite bude bezpečnejšie, keď si poviete, že chcete navratnosť prostriedkov na základe určitých e, výdavkov, skutočných výdavkov. Takže toto je naozaj veľmi zaujímavý koncept a určite e, sa pozrieme na to, či by sme to ďalej vedeli rozvinúť, ak členské štáty budú mať o to záujem toto implementovať na možno v prvej fáze, v takej testovacej fáze, no a potom uvidíme, či sa to ujme a či to bude príťažlivé, ale Myslím si, že toto je hudba budúcnosti. No a ešte jedna vec, komplikovaný rozpočet súhlasím s vami. Áno, vyžaduje si to zvýšenie dôvery na všetkých e, úrovniach a tiež aj usmernenia. E, nielen, že, to, to nielen preto, že komisia je úplne bláznivá, chce vy, vyrábať samé mm, usmernenia, ale nie od nás to aj požadujú, pretože keď nebudeme mať tieto usmernenia, to nám spôsobí problémy. Takže áno, komisia musí vypracovať tieto usmernenia, ktoré, nám, e, ktoré sú bezpečné v tom, že nám povedia, áno, ako máme tieto pravidlá implementovať implementovať. No a samozrejme je tu nedostatok dôvery medzi jednotlivými hráčmi, pretože keď oni nedoverujú nám, nedoverujú im a tak ďalej, to teda znamená, že že sa musíme nad tým znovu zamyslieť a tiež súhlasím s vami, že sa nám to naozaj veľmi prelína, tieto jednotlivé fondy, neviem, nie, teraz nemám na mysli len FC a ESIF, ale aj uh, Connecting Europe Facility, koezné fondy, toto je všetko nezrozumiteľné a toto vidíme aj e, v rámci e, Fondu rozvoja vidieka a potom regionálne rozvojové fondy, e, rozvoj vidieka, takže naozaj by sme to mali zracionalizovať do budúcnosti aby tam bola väčšia komplementarita, ale aj aby tam boli jasné demarkačné línie. A potom aj aj potom jednotné pravidlá, jeden jednotný súbor pravidiel, ale uh, a možno, že toto sa ľahko povie, ale ťažšie urobí, pretože tu máme aj štátnu pomoc, tieto problémy s týmto. Pre nás je to naozaj veľký problém. Pretože keď sa dostáva, keď idete cez tieto centrálne riadené E, fondy, tak tam do toho vstupuje aj štátna pomoc, pretože keď platíte za ten istý projekt, napríklad cez štruktúrálne fondy, tak to ide cez členský štát. To znamená štátna pomoc. Štátna pomoc vstupuje do hry a to je potrebné verifikovať, skontrolovať. E, takže týmto sa dostávame do takej bizarnej situácie, keď pod horizontom 2020 budete mať projekt a v rámci horizontu 2020 nebudete mať dostatok peniaze, aby ste toto zaplatili, tak to budete musieť prenášať a pre toho príjemcu projektu to samozrejme by malo byť irrelevantné, odkiaľ dostane tie peniaze, ale či to dostane cez štrukturálne fondy a cez e, štátnu pomoc, tak tam musíme ten súlad kontrolovať, Ale toto je záležitosť, ktorá už zachádza za koheznú politiku, to je záležitosť e, E, ktorú musím skontrolovať, či je to možné, pretože sú tu určité povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a my musíme mať rovnaké podmienky pre všetkých, e, či sú to zdieľané nástroje alebo centrálne riadené e, fondy, takže tu mám určité pochybnosti. No a potom ešte jedna záležitosť. Každopádne komisia určite nebude schopná tieto zmeny urobiť sama. Ako to tu už bolo uvedené, pre niektoré záležitosti sa, v niektorých záležitostiach sa musíme spoliehať na Európsky parlament alebo dvor auditorov. Napríklad teraz, keď sa presunieme k tomu, tomu single audit principle, to je zásada jednotného auditu, takže tuto, aby bolo toto absolito, absol, udelené absolutórium e, rozpočtu výročné, e, tak túto e, sa musíme obrátiť na parlament, na dvor auditorov, na členské štáty, čiže to je celá kaskáda a dvor auditorov e, sa pozerá na chybovosť. Ale chybovosť to môžete kontrolovať len na výročnej báze a e, keď máte tam tie e, auditové operácie, pretože keď to poznáte, tak v konečnom dôsledku vidíte, či ten systém funguje alebo nie. Ale keď sa teraz zamyslíme napríklad nad zjednodušením, keď sa chceme zbaviť tých jednotlivých vrstiev kontroly, my tam máme viaceré vrstvy kontroly, takže musíme zauditovať systém auditu jednotlivých eh, krajín a potom potom tu máme audity operácií a keď vidíme, že sú tam problémy, že je tam riziko v určitých oblastiach, čiže to, je taký určit, to, sú také eh, rizikové investície. A keď si povieme, že jednu z týchto troch vrstiev odstránime, napríklad operácie a pozrieme sa len na systémy a rizika, tak potom už nebudete mať žiadnu chybovosť. A zase budete musieť skontrolovať či dvor auditorov, alebo dokonca aj e, výbor pre e, kontrolu rozpočtu v parlamente, či sa to nebude robiť povedzme na mm, e, výročnej báze, či sa to bude robiť neustále, kde sú tam nejaké nezrovnalosti, kde sú tie chyby Takže čo tým chcem povedať? V konečnom dôsledku, aj keď sa komisia zamyslí nad týmito zmenami, budeme potrebovať podporu Európskeho parlamentu, dvoru auditorov, budeme potrebovať aj podporu členských štátov. Čiže to e, nie je také jednoduché, že komisia sa na to pozrie a problémy všetko vyrie, všetky vyrieši. Musíme na tom spolupracovať všetci spoločne. Ďakujem, pán Van A teraz sme vlastne dospeli na záver verejného vypočutia a dávam slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Fernandesovi, aby urobil záver. Áno, ďakujem, ďakujem predsedajúcemu, ďakujem sekretariátu výboru, ktorý pomohol pripraviť toto vypočutie a veľká vďaka eh, našim hostom, expertom, bola to veľmi dôležitá rozprava ukázala, že sme ju všetci potrebovali. My všetci sa snažíme urobiť, e, robiť veci čo najlepšie a pritom máme svoje pochybnosti. E, komisia dôveruje parlamentu a parlament musí takisto dôverovať komisii a členské štáty by mali takisto dôverovať e, navzájom si. Nachádzame sa v dôležitom období, keď diskutujeme o budúcom FC2 a budeme 10. E, maja hlasovať o predĺženie, rozšírenie. E, rokujeme o budu- začíname sa zamýšľať nad budúcim viacročným finančným rámcom a vždy, keď berieme do rúk nejakú tému, tak máme istý problém uistenia sa a potom tu máme komplikácie, ktoré vlastne prichádzajú a preto e, toto vypočutie bolo veľmi dôležité. V našej rozprave budeme pokračovať a budeme sa snažiť vyvodiť z toho závery. Naši občania potrebujú financovanie, potrebujú fondy, potrebujú rast. Európska únia tiež a dôvera je aj tu kľúčovým slovom. Ďakujem. Uh, merci, Ďakujem, pán Fernández. A ja ešte raz ďakujem našim expertom, kolegovia, ktorí sa tejto zaujímavej schôdze zúčastnili. Ja vám ďakujem. Nie som si istý, e, či sme dnes našli odpovede na naše otázky, ale som si istý, že sme položili správne otázky a musíme ich naďalej klásť, ak chceme nájsť riešenia, ktoré zvýšia dôveru. A teraz vám chcem povedať, že naša budúca schôdza sa uskutoční 11. mája. A chcem sa všetkým poďakovať ešte by sa chcel niekto e, vyjadriť, či nie? Nie. Týmto teda schôdzu končím. Okay, okay.